Busy... Máme eh, nabité dopoludnie a budeme pokračovať v štruktúrovanom dialogu s komisárom Reindersom a eh, vypočujeme si prezentácie eh, relevantných ministrov, ktorí sú zodpovední za naše portfólio výboru LIBE Eh, z rotujúceho eh, predsedníctva, momentálne teda chorvátskeho predsedníctva Európskej únie, ale momentálne pokračujeme bodom číslo 7, eh, prevencia šírenia teroristického obsahu online. Dovolte mi pripomenúť na úvod, že som na plenárne zasadnutie v Štrasburgu minulý týždeň mal, som viedol rozhovor eh, s komisárom Johanssonom minulý útorok o situácii eh, ohľadom tohto spisu. Eh, bolo to zablokované nejakú dobu. Prevládajú rozdielnosti v názoroch medzi Európskym parlamentom, teda rokovacím mandátom parlamentu a rady, ale od komisára Johans, od komisárky Johansen sme sa dozvedeli, že sa zaviazala predložiť kompromisný návrh, alebo teda kompromisné návrhy, ktoré e, boli e, požadované našim výborom e, k tejto otázke pred technickými zasadnutiami predloží kompromisné návrhy na to, aby sa uľahčili rokovania. A na záver e, vývoj tohto celého spisu e, teda by mal nastať, ale ako viete, situácia je taká, že parlament e, najprv prijal minulý pondelok pozíciu v prvom čítaní Začalo to, celá, celý proces začal v decembri 2019. Mm, výbor LIBE hlasoval e, o otvorení rokovaní s radou. Dosiahli sme druhú dohodu. E, politický trialóg začal e, počas fínskeho predsedníctva, ale výsledky doposiaľ e, neboli žiadne. Myslím si, že bezodkladne by sme, sa mali, by sme si mali vypočuť od e, e, pána Jakýho, ktorý je spravodajca o stave medziinštitučných rokovaní a potom prípadne môžeme otvoriť ďalšie diskusie počnúť s tieňovými spravodajcami, ale začneme teda pánom Jakým. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, drahí kolegovia, budem hovoriť po polsky. Korzystając z e, mandatu przyznanego. E, także Výbor Libe 17. oktobra nám e, poskytol rokovací mandát a spoločne s kolegami z výboru LIBE sme začali usilovne pracovať. Počas takmer troch mesiacov sme mali 16 stretnutí, 7 technických zasadnutí a e, boli tam aj 3 trialógy. E, musíme si pripomenúť, že parlamenty, dokumenty parlamentu a rady sú veľmi rozhodujúce. Európsky parlament má e, úplne iný prístup ako rada, respektíve komisia. Čiže tie dokumenty sa líšia, ale napriek tomu e, vďaka usilovnej práci všetkých poslancov sme toho dosiahli veľmi veľa. Posledný trialóg v decembri e, e, dosiahol, že sme sa dopracovali k definícii teroristického obsahu a hovorili sme o filtroch, teda ako vyzerajú tieto trestné činy, hovorili sme o príkazoch na odstránenie teroristického obsahu článok 7, e, článok 10, článok 16. Toto boli dôležité články. Išlo tu o e, právne subjekty a potom článok o e, hodnotení. Parlament takisto zadefinoval e, e, bezpečnostné mechanizmy a hovoril aj o slobode prejavu v stredu e, pani Kaliohand a pán Brajer organizujú zasadnutie expertov. Vo februári sa uskutoční zasadnutie s Europolom, ako aj s viacerými mimovládnymi organizáciami. Na toto vás srdečne pozývam a som presvedčený, že aj tieto panely expertov nám budú nápomocné v tom, aby sme docielili kompromis. Ale e, v tomto okamihu e, si musíme byť vedomi toho, že dokument neobsahuje žiadne problémy technického charakteru, ale napriek tomu sú tu ešte dva elementy, kde sa náš prístup veľmi odlišuje od prístupov Rady a komisie. Ide o prvý element, ten najspornejší, príkazy na odstránenie teroristického obsahu, ktorý by mali mať cezhraničný charakter. Tento element eh, narazil na silný odpor eh, internetových spoločností. Komisia a rada by tento nový nástroj chceli, ale parlament opakovane zdôrazňoval, že to ohrozuje slobodu eh, prejavu názorov v E, na internete. Ja sa stretávam so zástupcami všetkých politických skupín v našom výbore a viem, že tu neprevláda ochota podrobiť sa e, ochote rady. A sú tu aj automatické kontrolné filtre na internete, to je tiež sporná otázka. Aj rada by chcela, e, aby existovali určité nástroje, ale Európsky parlament E, povedal, že by sme nemali zachádzať ďalej, než ako e, opatrenia, ktoré boli urobené doteraz a to, čo by ohrozovalo slobodu v internete. Aby som to zhrnul, chcem povedať, že týmto dokumentom sme dosiahli veľmi veľa. Ostávajú už len tieto dva kľúčové aspekty, ktoré treba vyriešiť a ktoré som spomenul. Čiže Európsky parlament by chcel e, slobodu, teda obhajovať slobodu slova v parlamente, ale parlament teda rada chce využívať nové nástroje, ale tieto sú podľa nášho názoru sporné. Preto kompromis nie je možný, ak druhá strana nám nechce výsť ústrety. No a náš e, harmonogram je tento rok veľmi ambiciozný a odhliadnúc od prijatého harmonogramu sa uskutoční ešte množstvo zasadnutí expertov. Dúfam, že toto nám pomôže docieliť e, kompromisy. Čiže ja som optimista. No a e, zároveň sa chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, pretože už sme urobili to najdôležitejšie a už treba len prijať tie najdôležitejšie rozhodnutia. Ďakujem pekne. Takže to bola e, sumarizovaná verzia aktuálnej situácie, ale teraz je čas vypočuť si názory tieňových spravodajcov, aby sa takisto mohli vyjadriť. Začneme uh, uh, EPP. Nech sa páči. Prezident. Ďakujem, pán predseda. Ja by som na úvod chcel poďakovať spravodajcovi tomuto spisu za odvedenú prácu. Nepochybne je to komplikovaná práca, kde, ako nám práve vysvetlil, sú alebo boli úvodné stanoviska veľmi vzdialené, no a tieto stanoviska nadalej sú vzdialené v bodoch, ktoré sú veľmi dôležité. Je pravda, a to je treba povedať, že sa zaznamenal pokrok, a to významný, v otázkach, ktoré si vyžadovali veľkú diskusiu ako napríklad definícia terorizmu. A toto bolo zásadné, aby sme mohli určiť rozsah uplatňovania tejto legislatívy. A nie je jednoduchá ani definícia príslušného orgánu, competent authority, pre vydávanie príkazov k stiahnutiu teroristického obsahu No a ako správne povedal náš spravodajca, momentálne sú dve témy, ktoré je ťažko riešiť. Na jednej strane je to otázka cezhraničnej spolupráce, no a je zrejme, že tieto predpisy musia prinášať pridanú hodnotu v porovnaní s súčasnou situáciou, no a taktiež rozhodne by mali mať aj cezhraničný rozmer tieto prikázy, na stiahnutie teroristického obsahu z internetu. Už sa pracuje na určitých modalitách, no a rozhodne návrhy komisie sú dôležité. Čo sa týka filtrov, na jednej strane je treba rešpektovať ten princíp, že sa nedá uložiť všeobecná povinnosť providerom kontrolovať svoj obsah, no a zároveň sa musí robiť nejaká preventívna práca, tak ako už sa to v súčasnosti robí. No a my by sme týmto nariadením chceli prejsť k systému, ktorý by bol plne dobrovoľný, pardon, od dobrovoľného systému k systému, ktorý bude regulovaný, No a podľa nás, podľa skupiny PP, e je zásadné, aby sme mohli riešiť otázku cezhraničného pôsobenia príkazov na stiahnutie obsahu, no aby sme radela diskutovali o téme filtrov. Myslíme si, že v týchto dvoch oblastiach naďalej je ešte priestor na dohodu medzi nami a komisiou a radou, takže by sme to mali preskúmať. Ďakujem. gracias, señor Ďakujem, pán Zarsalejos e, zo skupiny SD. Teraz e, pani Marina Kalurand máte slovo, ďakujem. A ja by som sa chcela poďakovať e, spravodajcovi pánovi Jakimu za jeho dnešnú prezentáciu, ale aj za jeho vedúcu rolu počas rokovaní, ktoré prebehli počas uplynulých 5-6 mesiacov, aby som e, e, začala, e, nemôžem súhlasiť s tým, že spis bol zablokovaný. Naopak, je tu množstvo technickej práce, ktorá sa udiala, boli dosiahnuté kompromisy. Áno, sú tu ešte otvorené otázky, o ktorých treba rozhodnúť počas trialógov, ale ja si myslím, že vďaka e, e, úlohe pána Jakýho sme docielili pokrok. Myslím si, že nik si nemyslím, že je priestor pre teroristický obsah na internete. V tom sa všetci zhodneme, všetci súhlasíme, že musí byť byť odstránený. Otázka je, akým spôsobom to urobiť. Otázka je, ako E, zabezpečiť, aby tento dokument bol e, použiteľný dokument, ktorý bude efektívny, dá sa rýchle presadiť a bude to aj s výsledkami. A vidím, že tuto je hlavná otázka, v čom sa nezhodujeme s komisiou a radou. Niektoré z otázok e, už spomenuli predrečníci, nebudem opakovať všetko, čo ste povedali, ale možno by som chcela upriamiť pozornosť na cezhraničné príkazy. Áno, aj ja by som chcela aby Európska únia fungovala viac ako spoločný právny priestor. Ale e, buďme realistickí, momentálne to tak nie je. Máme rôzne jurisdikcie a nemyslím si, že je efektívne zavádzať cezhraničné záväzné opatrenia, e, o ktorých všetci vieme, že nebudú e, e presaditeľné. Preto si myslím, že Európsky parlament má dobrú pozíciu, ktorá bola prijatá e, predchádzajúcim parlamentom. Náš mandát je silný a chápem, že v procese rokovaní musíme dospieť ku kompromisom, ale tieto kompromisy by nemali ohroziť prácu boja proti terorizmu, ale naopak e, e, tá práca by mala byť hladšia, mala by prebiehať rýchlejšie a efektívnejšie, čiže bolo veľmi budivé vypočuť si, že komisárka Johansen sa osobne zapájala do tohto procesu. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s ňou. Máme nové predsedníctvo rady, teším sa aj na spoluprácu s nimi a myslím si, že súčasný časový plán, kedy prvý trialog je naplánovaný na marec, Myslím si, že je správne e, e, takto to naplánovať. Máme čas medzi sebou si to vyrokovať a ako aby sme s predsedníctvom rady našli dobrý e, kompromisný návrh, ale ako som povedala, hlavná línia je, že nemáme príjmať len politický dokument, ktorý nebude implementovateľný. Je naša, naša povinnosť nájsť riešenia, ktoré e, sú efektívne a ktorú naozaj pomôžu e, v boji proti terorizmu, pretože tu e, máme všetci ten istý názor. Neexistuje žiadny priestor pre teroristický obsah online. Ďakujem pani Paliurant. Kaliurant a teraz za Re Re Renew pani Pagazára Pagazara Tundaua. Ďakujem, pán predseda. Taktiež gratulujem pánu Jakimu, pretože odvádzate skvelú prácu a skutočne sa cítime zastúpení v tom, ako pracujete. Zaznamenali sme pokrok, skutočne áno. A myslím si, že to, čo nás všetkých ženie, je dosiahnuť nejaké e, riešenia, ktoré budú v praxi uplatniteľné, ktoré budú fungovať. No a to, čo schválil parlament, aby to nebola prekážka, ale aby to pomohlo, aby teroristický obsah zmizol z internetu. Čo sa týka rokovaní, skutočne ten kalendár bol nabitý, no a dá sa povedať, že sa všetko obvyklou a správnou rýchlosťou hýbe kupredu a vďaka tomu, nakoľko je zaangažovaná komisárka Johansson, to vyzerá tak, že skutočne môžeme mať dobrú e, nádej, že nebudeme strácať čas, že budeme hľadať nové riešenia. A momentálne je to dosť komplikované, keďže sú tam rôznorodé záujmy zo strany rady, aj parlamentu. To sa zrkadlo na našich stanoviskách. No ale verím, že sa nám podarí rozseknúť tie posledné 2-3 uzly, ktoré sa objavili v rokovaniach. No je pravda, že keď hovoríme o cezhraničnom režime, aj, dokonca aj tí, ktorí sa tomu, sú tomu najviac naklonení, tak e, sú tam určité právne obmedzenia. A preto musím nájsť nejaký spôsob, ako zásah v v vonkajšom štáte zo strany členského štátu by mohol prebiehať, aby sme na to mali zdroje aj prostriedky, aby samozrejme sa zachoval aj určitý prvok zvrchovanosti. Takže tieto otázky treba riešiť. No a ja si myslím, že rozhodne musíme preskúmať možnosť, ako sa dohodnúť medzi tými stanoviskami je to možné a okrem toho je to aj potrebné, pretože musíme vyčistiť e, internetový priestor od teroristických obsahov. Ďakujem pani Paga za Urtundu a teraz za zelených pán Brajer. Ďakujem, vážení kolegovia. Tento spis sa týka toho, ako zlúčiť efektívne ako zabezpečiť odstránenie teroristického útoku online a ochrániť základné práva. A tým EP rokuje na základe pozície, ktorá bola prijata týmto výborom a viacerí z vás, ktorí sú tu prítomní, hlasovali za tú pozíciu. Účel nášho stanoviska, ktoré sa líši od návrhu, je zabezpečiť základné práva online. Z toho dôvodu sme navrhli e, niekoľko zmien vrátane samotného názvu nariadenia. Napríklad nechceme e, e, záväzné e, filtre e, uploadovania, ktoré by viedli k blokovaniu právneho a legitimného materiálu, pretože mm, e, tieto filtre nechápu kontext tak, ako ľudia, čiže sú obmedzujúce. V Lani sme mali stovky tisícov užívateľov internetov na uliciach, ktoré protestovali proti takýmto tzv. uphold fielders a preto tento prístup je nerešpektovateľný. Takisto parlament chce, aby príkazy na odstránenie vydávali nezávislé orgány v krajine, e, pobytu relevantného e, providera a chceme e, zabezpečiť nápravu a prípadnú revíziu takýchto príkazov toto nariadenie stanovuje precedens pre vymazávanie ilegálneho obsahu online e, v globálnom rámci a preto chceme, aby to bolo nastavené správne. Užívateľia internetu, e, spoločnosti, e, umelci, novinári, výskumníci, ako aj vysielatelia nás sledujú. Dostali sme množstvo listov a inputu a takisto diskusie s občianskou spoločnosťou, s priemyslom pozície od agentúr pre základné práva, od internetových spoločností. E, traja špeciálni spravodajci nás upozornili, že je dôležité zabezpečiť e, základné práva na internete, keď sa hovorí o teroristickom obsahu online. E, kľúčom tohto spisu je, že Európsky parlament je zjednotený za touto pozíciou a chcel by som sa poďakovať spravodajcovi a e, takisto ostatným spoluspravodajcom, že sa o toto pokúsili pri rokovaní na tomto stanovisku. Efektívne sme e, rokovali vlastne len dva mesiace a ten spis nie je zablokovaný, ale urobili sme výrazný pokrok vo viacerých otázkoch, ako e, spomenuli už kolegovia Napríklad počas e, minulého trialógu tu bol duch snahy nájsť e, spoločného menovateľa a takisto pracujeme my sami v parlamente na možných kompromisoch. Čo je dôležité je, aby sme Rade a komisii jasne dali najavo, že náš návrh, teda návrh parlamentu, by mal obrovskú pridanú hodnotu, čo sa týka efektívnosti. Zabezpečili by sme, že teroristický obsah bude e, rýchlejšie odstránený tým, že sa zavedie jednohodinové časové okno, ktoré zatiaľ neexistuje. Takisto efektívny, presaditeľný mechanizmus, e, pokiaľ ide o teroristický obsah v zahraničí, čo tiež zatiaľ neexistuje. Potom by sa zlepšila cezhraničná spolupráca príslušných orgánov tým, že by sa umožnilo orgánom, aby e, uvalovali opatrenia na providerov, aby lepšie zabezpečili online tým, by, že, tým že by zvyšovali e, e, počet personálu, ktorý sa zabezpečuje, ktorý sa zaoberá týmto obsah lepšie stíhanie teroristickej propagandy tým, že by providery museli e, nahlasovať teroristický obsah a poskytovať údaje. Čiže spolupracujeme na tom, aby sme našli riešenia, ktoré efektívne budú riešiť otázku teroristického obsahu a zároveň chrániť základné práva a chcel by som sa poďakovať každému, kto je členom rokovacieho týmu. Teraz za ID pán Jean-Paul Garaud. Zdá sa, že pán Garaud nie je v miestnosti, čiže prejdeme na uh, GUE. Kolegyňa Ernst, máte slovo. Ďakujem pekne. Moja vďaka patrí spravodajcovi, ktorý naozaj príkladným spôsobom vedie tento proces. Je to naozaj pozruhodné, myslím si, že je dobré, čo tam všetko ešte chcete zaviesť a ako s nami spolupracujete, tak na technickej úrovni, ako aj čo sa týka práce s tieňovými spravodajcami. Myslím, že toto je správna cesta, takto môžeme pokračovať a myslím si tiež, že týmto spôsobom si necháme všetky cesty otvorené. E, to pokladám za dôležité a v tom vás chcem podporiť a poďakovať sa vám. To je prvá vec. Po druhé, pre nás je dôležité, aby kľúčové body e, stanoviska parlamentu naozaj ostali zachované. E, to sú body, ktoré už boli spomenuté, čiže chceme dva body. Samozrejme, zachovať súlad. Na jednej strane samozrejme chcem, aby teroristické obsahy zmizli, to je nesporné. Myslím si, že tu aj v parlamente nie, je, e, nie sú absolútne žiadne pochybnosti ale zároveň e, ide o nezávislosť systémov, pokiaľ ide o, o princípy právneho štátu v jednotlivých členských štátoch a zachovávanie e, základných práv tiež na to nesmieme zabudnúť. Takže tu musíme docieliť správnu rovnováhu a preto naďalej sme skeptickí, čo sa týka tých cezhraničných riešení, ale sme ochotní podielať sa na kompromisoch e, z tohto pohľadu, ak teda ostane zachovaná táto rovnováha, čo pre nás je nediskutovateľné, to sú tie upload filtre. Myslím si, že celá európsky komunita e, má jednoznačné pozície už odjak živa a ešte dnes sa hnevám, že sme prijali takéto rozhodnutie, pokiaľ ide o autorské práva, preto nesmieme túto chybu zopakovať. Upload filtre sú nevhodné na to, aby boli povinné. Vieme, že existujú tieto upload filtre ako také. Tam e, to musíme vnímať aj inak, než ako povinnosť. Upload filtre sú nesprávne na cesta, pretože umenie e, e, teda Zároveň e, e, novinárska práca by sa tým e, obmedzila, čiže tu musíme ostať naše stanovisko musí ostať pevné a ja verím, že sa dopracujeme k stanovisku. Už by sme nemali akumulovať ďalšie oddalovanie, pretože ešte nasledujú ďalšie body. Je tu vypočutie Eurojustu, máme tu zástupcov a potom Didier Reinders, spolo, e, komisár za spravodlivosť a potom ešte zástupcovia chorvátskeho predsedníctva. Čiže navrhujem, aby sme napredovali. Komisia je prítomná. Možno niekoľko pripomienok e, e, sme si mohli vypočuť, pretože od komisárky Johansen sme si vypočuli, že je, ochotnú, je ochotná prísť, priniesť konštruktívne návrhy aby rozdielnosti medzi eh, rokovacím mandátom eh, parlamentu a komisie boli zlúčené. No a potom pán spravodajca, eh, to, čo ste povedali, bolo povzbudivé napriek prekážkam, ktorým sme čelili. Vaša práca bola ocenená, zaznamenal som konštruktívny prístup tieňových spravodajcov, čo je dôležité na to, aby sme docielili prácu, možno niekoľko slov komisie ak chcete. Nie je to nevyhnutné, len veľmi rýchlo chcem e, sa poďakovať Európskemu parlamentu za vynikajúcu prácu, vynikajúce rokovania, ktoré doteraz prebehli. E, e, takže táto ochota v miestnosti je naozaj povzbudivá, aby sme sa dopracovali k záveru pri tomto veľmi dôležitom nariadení. Z našej strany ako e, predseda povedal a ako e, povedala naša komisárka, sme ochotní uľahčiť cestu a dopracovať sa ku kompromisu a nájsť naozaj efektívne opatrenia, aby sme vyriešili tento dôležitý problém teroristického obsahu online. Ďakujem pekne, ďakujem. A ešte pán Jaky, ak chcete e, skončiť, ešte chcete ešte niečo povedať, takže nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, e, vážení kolegovia, vážené kolegyne. Znovu prejdem do polštiny. Aj ja sa chcem srdečne poďakovať všetkým za tento konštruktívny prístup. Naozaj si cením, že sa nám podarilo vytvoriť dobrú skupinu, ktorá hľadá kompromisy, snaží sa docieliť kompromisy. Musíme prijímať zásadné rozhodnutia v súvislosti s budúcou bezpečnosťou Európskej únie. Dve otázky, ktoré je potrebné vyriešiť, sú bezprecedentné, napríklad cezhraničné e, sťahovanie obsahov. Preto ja si kladiem otázku, či sa máme E, pri e, vypracovaní kompromisných návrhov tohto vzdať. Ja neurobím rozhodnutie bez súhlasu e, tieňových spravodajcov. Európsky parlament je tu veľmi jednoznačný, je tu veľký záujem zachovať slobodu vyjadrenia názorov. Takže dobre, ďakujem. Ako som, popšu, ako som povedal, mali by sme prejsť k ďalšiemu bodu. Ďakujeme pani Jaky za tieto závery. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. 8. Misia Ruského parlamentu do Eurojustu, do Hágu. 31. októbra. Je to prezentácia správy z misie. No a taktiež je to spoločná diskusia spolu s bodom 9, imena názorov s našimi rečníkmi. Ako prvý rečník je tu pán Ladislav Hamran, prezident Eurojustu. We welcome the president of Eurojust. Takže predseda Eurojustu, vítame vás. Eurojust je dôležitá agentúra. V konštelácii agentúr pravidelne sa dostavujete do výboru LIBE. Vítam vás tu, pán Hamran. No a začneme prezentáciou Nové naredenie o Eurojuste z roku 2018 začalo platiť v decembri 2019, takže dobrá príležitosť pre predsedu Eurojustu, aby nám poskytol aktuálne informácie ohľadom stavu implementácie. No a musíme taktiež zobrať do úvahy, že pozícia Dánska v rámci Eurojustu vzhľadom na Lisabonizáciu je teda špecifická. Ďalej tu máme spoluprácu s tretimi krajinami. Mali sme viacero dohôd, napríklad s Albánskom, Gruzínskom a Srbskom. Takže najprv správa z misie. Pani Pagasar Tundua, vy ste viedli s pánom Vincem túto delegáciu. No a potom bude hovoriť predseda Eurojustu. Budeme diskutovať do 10.15 a potom pán Reinders príde za nami do výboru LIBE. Takže pani paja Fertundua. ďakujem pán predseda. Nuž, treba povedať, že naša misia sa odohrala, prebehla normálne. No a vo všeobecnosti sa dá povedať, že sme mali veľmi dobrý dojem z eh, pracovného programu. Skutočne bol veľmi um, konkrétny, boli tam mnohé konkrétne body. No a taktiež, čo sa týka eh, pracovného týmu Eurojustu, tak skutočne sme mali z nich veľmi uspokojivý dojem. Tento tým podľa nás je veľmi dynamický, proaktívny, stále hľadá najlepšie príležitosti, riešení pre Eurojust, skutočne majú veľa práce. V kontexte, kde predovšetkým organizovaný zločin sa stal veľmi komplikovaným a je komplikované to riešiť. Takže úsilie zo strany Eurojustu, spoločné reálne problémy a prípady sú oveľa komplikovanejšie. Dali nám napríklad príklady konkrétnych prípadov, videli sme reálne simulácie a všetko toto bolo veľmi uspokojivé, pretože skutočne toto sú veľmi komplikované formy zločinu a taktiež nám povedali o reálnych potrebách z operatívneho pohľadu, z pohľadu e, informatických zdrojov, reálnych zdrojov, pričom je treba vziať do úvahy aj ostatné agentúry, ktoré sú dôležité a majú na starosti bezpečnosť a právnu, e, justičnú a policajnú spoluprácu. Takže ostatné agentúry dostali vyššie zdroje viac financií, no ale Eurojust v podstate takouto anomáliou v rámci týchto agentúr bezpečnostného reťazca. Takže toto nám veľmi úprimne otvorene bolo povedané. Určite aj dnes v tejto výmene názorov to takto bude prebiehať. No a v podstate my sme potom boli veľmi spokojní s tým, ako sa riešil pracovný program, ako sa skutočne Eurojust vždy snažil byť efektívny. No a môžeme teda kolegom teraz povedať, že sme hovorili aj o zásadných otázkach justičnej spolupráce, ako napríklad e, Európsky vyšetrovací príkaz, Európsky zatýkací príkaz. Toto je dôležitý mechanizmus spolupráce, ale zároveň Predovšetkým je treba brať do úvahy nové typy trestných činov, ako sa naša spoločnosť za posledných 20 rokov zmenila. Eurojust má stále viac dôležitej práce. Bolo nám povedané, že za posledných 6 mesiacov dostali viac než 900 prípadov európskych e, zatýkacích príkazov. Takže hovorili sme taktiež o otázke vzájomnej dôvery. Toto je totiž základom tohto mechanizmu. A že je treba vo všeobecnosti predpisy harmonizovať v súvislosti s nadnárodnými alebo cezhraničnými formami zločinu, organizovaným zločinom. Taktiež, čo je dôležité v tomto krátkom zhrnutím, otázka toho, že by sa nemali začínať nejaké problémy alebo konflikty s úradom Európskeho prokurátora, keďže tento úrad bude fungovať na základe inej filozofie, takže Eurojust tam v podstate nie je žiadna federalizácia, vždy sú tam národné e, prvky. No, čo sa týka prezentácie konkrétnych prípadov, ako som povedala, tam to bolo skutočne skvelé. Ďakujeme za túto prezentáciu, pretože ste nám ukázali taký skutočný pohľad na to, aká je situácia v šengenskom priestore. Napríklad, čo sa týka zločinu. A preto a preto sme videli, ako to treba riešiť, ako bojovať proti zločinu, e, využívaní justičnej spolupráce, veľkých nástrojov, ako napríklad Európsky e, zatýkací príkaz alebo Európsky vyšetrovací príkaz, taktiež spolupôsobenie s novým nástrojom EPPO. Všetky tieto otázky sme riešili a potom ešte aj ďalšie ktoré sa riešili veľmi konkrétne a veľmi technicky, napríklad systémy. Digitálne systémy, internetové systémy, všetko to, čo môže zostať neaktuálne. Takže riešili sme dôležité otázky, ako riešiť, ako manažovať údaje, prípady bez dostačujúcich rozpočtových a finančných prostriedkov. Takže e, digitálna trestná justícia, všetky tieto oblasti potrebujú technologický pokrok, pretože pokiaľ Eurojust nebude aktualizovaný, tak by v budúcnosti mohol byť neefektívny. Takže toto nám bolo povedané. No, všetci tu teraz sme, môžeme diskutovať otvorene a do hĺbky. A to je teda všetko. Ďakujem pani Pagasartundua Pán Vince bol taktiež členom tejto delegácie, pokiaľ chcete k tomu niečo povedať. Ďakujem, pán predseda, kolegovia. Len pár aspektov našej misie. Skutočne tímové úsilie tam bolo. Ďakujem pánu Hamranovi a Eurojustu za to, že nám poskytli komplexný prehľad ohľadom agentúrnych aktivít. Skutočne to na nás urobilo veľký dojem, pretože toľké prípady, len za rok 2018 6500 prípadov a pritom táto agentúra má asi len 300 e, zamestnancov. Taktiež si ceníme alebo veľmi oceňujeme hladkú spoluprácu na internej báze v agentúre, kde zdieľajú prípady s členskými štátmi. Taktiež sme zdôraznili dôležitosť e, spolupráce Eurojustu a ďalších agentúr v oblasti e, vnútra spravodlivosti, pretože všetci sú kľúčovými hráčmi v bezpečnostnom reťazci. No a táto agentúra často úspešne ukončila komplikované e, prípady a spolupracovala s úradom prokurátora. Takže predovšetkým je dôležitá úzka spolupráca s Europolom v oblasti ako napríklad kybernetická kriminalita, kriminalita v súvislosti s práve dušovného vlastníctva, organizované zločin a tak ďalej. Čo sa týka EPPO, tak bohužiaľ e, tieto dva orgány nie sú v jednom meste, keďže majú e, podobné úlohy ale myslím si, že už sú zavedené aj dobré komunikačné kanály, e, napriek teda geografické vzdialenosti. Taktiež náš výbor bude musieť venovať pozornosť týmto otázkam spolupráce týchto dvoch agentúr. Budeme dostávať správy o práci oboch agentúr. Čo sa týka územnej spolupráce. Máme mnohé dohody s tretimi krajinami. Toto je dobrý príklad e, spolupráce s tretimi krajinami. Vieme, že trestná činnosť sa nezastavuje na hraniciach a predovšetkým nie na hraniciach EÚ. Takže práca Eurojustu, že sa rozširuje sieť e, e, súdnych kontaktných bodov a taktiež sieť dohôd s tretimi krajinami. Toto je zásadné a Predovšetkým tam bol veľký náraz v roku 2018. Skutočne e, sa rozpína naša bezpečnostná architektúra EÚ. Chceli by sme podať Eurostu, že by mohol trochu lepšie komunikovať, pretože pokiaľ sa vyrieši nejaký prípad, tak e, členské štáty um, povedia, že to bolo vďaka im a ich zásluhou. Takže verejnosť by mala vedieť, že do toho je zapojený aj Eurojust. Eh, čo súvisí teda aj s eh, úspechmi eh, v rámci súdnej spolupráce. Preto je tu veľmi dôležitá spolupráca aj s parlamentom. Agentúra nám ponúkla, že nám môže odprezentovať aj s otvorenými dverami na zasadnutí nášho výboru určité konkrétne prípady, rozpočt, rozpočet je dôležitý aspekt, Pracovný nápor e, agentúry je taký, že iba 1% zvýšenie rozpočtu Eurojustu v rámci budúceho vedačného finančného e, rámca pričom e, teda naozaj je to dvojmiestne číslo, o ktoré sa zvyšuje pracovný nápor Eurojustu, to nebude postačovať. Terorizmus, kybernetický zločin, e, otázky súvisiace s migráciou. Je tejto práce veľa, takže zaujímavé ma bude názor pána Hamrana, pokiaľ ide o návrh e, týkajúci sa rozpočtu vašej agentúry. Ďakujem teda veľmi pekne a e, boli ste naozaj silným partnerom počas našej cesty. Ďakujem vám pekne, pán Vince. Ak už žiadny účastník nechce eh, nič ďalšie eh, dodať, eh, slovo dostáva priamo prezident Eurojustu, pán Hamran. Ďakujem vám pekne, pán predseda. Zdravím vás všetkých. Som tu preto, aby som vyjadril moju vďačnosť za vašu podporu, pokiaľ ide o E, vlastne náš boj e, za náš rozpočet na 2020 vďaka vám máme e, to rozpočtovo oveľa lepšie. Ďakujem aj za veľmi inšpirujúce diskusie, ktoré sme viedli počas vašej služobnej cesty. Veľa sme sa od vás toho naučili. Dúfam, že aj vy ste sa niečo naučili od nás. Všetko to, čo zaznel, môžem len potvrdiť. Týka sa to aj našej ponuky prísť na Libé a popísať vám skutočné prípady, skutočné problémy eh, eh, našich ľudí v praxi, ak by ste teda mali eh, záujem. Pokiaľ ide o správu z tejto služobnej cesty, určité výzvy, problémy, ťažkosti už zaznili, ale moje dnešné vystúpenie by som chcela ladiť inak. Naozaj si myslím, že spolupráca medzi členskými štátmi nikdy nebola taká dobrá, aká je dnes, taká dobrá, intenzívna. Myslím, že čísla Eh, ktoré ste si možno už pozreli, to len potvrdzujú. Členské štáty čoraz viac spolupracujú a ak sa pozrieme eh, naspäť, aká bola situácia pred 20 rokmi, keď tu nebol európsky zatýkací odkaz, vyšetrovací eh, rozkaz, žiadny čas, žiadne spoločné vyšetrovacie týmy, tak z toho vyplýva, že naozaj ideme správnym smerom od izolácie smerom ku kooperácii. Samozrejme sú pred nami výzvy, ale dosiahli sme aj úspechy a to vďaka aj vašej podpore a práci. Pokiaľ ide o konkrétne prípady, Eurojust minulý rok e, otvoril e, takmer 4000 nových prípadov spolu s tými predchádzajúcimi. E, je to dokopy 8 tisíc prípadov, väčšinou z krajín EÚ, ale máme aj prípady s tretími krajinami. Koordinujeme a podporujeme členské štáty v 1400 e, e, veľkých e, veľkoplošných operáciách, kde sme zorganizovali 430 koordinačných zasadnutí, kedy sa kedy vyšetrovateľi si vymenili svoje na, teda svoje informácie, pretože bolo to potrebné, pretože sme tu mali paralelné vyšetrovania a bolo treba vyriešiť otázky e, konfliktu, kde sa majú určité kriminálne e, siete stíhať, e, súdiť. Vyriešili sme veľa rôznych systemických problémov, právnych systémov, diskutovali sme o stratégiách, diskutovali sme o tom, kedy zasiahnuť skupiny organizovaného zločinu, pokiaľ ide o operačné výsledky, myslím, že máme tiež veľmi e, dobré e, operatívne výsledky. To sú aj výsledky členských štátov. My im iba pomáhame ich dosiahnuť. V 800 prípadoch sme sa dohodli, kedy e, začať stíhať niekoho podozrivého kedy zatknúť 1200 e, e, e, podozrivých. Takisto sme pomáhali pri, pri stovkách žiadostí o zatýkač, o vyšetrovanie a podobne zohrávame kľúčovú e, úlohu v boji proti organizovanému zločinu. 272 e, spoločných vyšetrovacích e, tímov sme podporili nielen finančne, ale aj technicky a aj formou expertíz. Takže toto dokazuje, že takýto koncept súdnej spolupráce funguje a ukazuje to aj, čo členské štáty môžu dosiahnuť pomocou takej agentúry, ako je Eurojust. Keď sa pozrieme do budúcnosti, je dôležité uh, uvedomiť si, že pred Eurojustom stoja tri výzvy. Jedno je globalizácia, búrajú sa nám hranice, Určite pokiaľ ide o získavanie e, e, dôkazov a potrieb získavať e, dôkazov, digitalizácia je tu ďalší problém pred nami, pretože obzvlášť keď si máme vymieňať digitálne dôkazy, majú viacero gigabajtov alebo terabajtov často a dnes nemáme žiadne bezpečné komunikačné kanály alebo technológie, ktoré by podporovali výmenu takýchto obrovských rozmerov. Máme tu di- e, projekt e, e, digitálnej kriminality, ktorý sa teda tomuto venuje a má tento problém vyriešiť. No a ďalšou výzvou, pre ktorou stojí každá inštitúcia v EÚ, to sú peniaze a zdroje. Chceme ale ostať dôveryhodní, chceme pôsobiť zodpovedne, chceme si robiť svoje domáce úlohy, chceme pracovať aj na reforme našej organizácie, aby pracovala efektívnejšie, aby sme mohli alokovať viac e, zdrojov do e, zvyšujúceho sa počtu úloh, e, ktoré sú pred nami. To je všetko z mojej strany a teším sa na vaše otázky. E, ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. Ja si len želám, e, aby sme my, e, členovia Európskeho parlamentu, lepšie odkomunikovávali verejnosti, európskym občanom aj takéto veci. Bolo by dobré, aby sa dozvedeli, čo všetko tento nástroj nám pomáha dosiahnuť, a o aké čísla tu ide v oblasti tejto súdnej spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti vyšetrovania, zatýkania. Máme tu efektívne európske nástroje, ako európsky e, zatýkací príkaz. Tieto nástroje dobre fungujú, robia to, e, na čo sme ich vytvorili, Teraz je už priestor pre členov výboru, ktorí by sa chceli vyjadriť. Ale ja chcem naozaj zopakovať, že e, je našou povinnosťou informovať lepšie e, občanov o e, tom, čo robí Eurojust, aké nástroje sú tu v sfére jeho pôsobenia, ako dobre fungujú. Ďakujeme teraz za prezentáciu eh, členov eh, služobnej cesty do Hágu, aj eh, teraz za prezentáciu pána Hamrana. Slovo ako prvý má pán Peters. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel zablahoželať prezidentovi Eurojustu, ako ste povedali. Je mm, to veľmi dôležité, aby sme lepšie informovali o fantastickej práci, ktorú odvádza Eurojust už viacero rokov. Mám dve otázky v prvom rade Spomenuli ste používanie údajov ako dôkazy. Pochopil som to tak, že sú dva modely. Môžete údaje používať, keď to nie je zakázané, alebo ich nemôžete použiť, pretože je to zakázané, alebo to nie je dovolené. Uh, moja prvá otázka je, ako to vyzerá uh, v tejto oblasti, aký je stav diskusí v tejto sfére. A po druhé, keď Eurojust má fungovať tak, ako doteraz, na to potrebujete uh, primeraný rozpočet. My musíme nájsť vyváženosť napríklad medzi rozpočtom pre Frontex, ktorý je obrovský, a rozpočtom pre Eurojust. Aký je váš názor na toto? Ďakujem. Ďakujem, slovo má teraz pani Sipel. Ďakujem pekne, ďakujem za túto prezentáciu. Rada počujem, že využívanie Eurojustu a spolupráca medzi jednotlivými orgánmi sa v posledných rokoch zvýšila, to je dobré posolstvo. Na druhej strane stále znova počúvame, že e, spolupráca je nedostatočná, nevyužíva sa napríklad aj preto, že príslušní úradníci v jednotlivých e, E, úradoch nevedia o európskych prostriedkoch, ktoré by im boli k dispozícii. To znamená, že v našich členských e, štátoch a na úradoch potrebujeme e, viac príslušných školení. Ako by ste ich zorganizovali, aby všetci boli informovaní o prostriedkoch, ktoré sú tu k dispozícii, ako ich lepšie využívať, ako využívať formy spolupráce, ktoré sú možné No a k poslednej veci, ktorú ste spomenuli vo vašej prezentácii, hovorili ste o dôkazoch a o, tých, o tom množstve údajov, e, ktoré tu niekedy máte a že tu nie sú žiadne bezpečné e, e, kanály. Mohli by ste trošku popísať, v ktorých oblastiach chýbajú na Europole, v členských štátoch, vo výmene? Diskutuje sa o vyriešení tohto problému? Ďakujem. Ďakujem. E, slovo e, má teraz e, pán Tudorače. Ďakujem veľmi pekne. Moje otázky pôjdu podobným smerom ako otázky predrečníkov. Diskutovali sme o elektronických dôkazoch, teroristickom obsahu online, len tesne predtým, než ste prišli. Sme diskutovali o tomto nástroji Ehm, vy máte praktické skúsenosti, mohli by ste na ich základe eh, stručne popísať, aké eh, cezhraničné eh, nástroje vám chýbajú v tejto oblasti, alebo ktoré by podľa vás potrebovali vyšetrovateľia teraz, aby mohli účinnejšie vyšetrovať v takýchto prípadoch. A ako vnímate z vášho operatívneho pohľadu e, vývoj v týchto otázkach? Ďakujem pani Kiniči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja e, ďakujem e, pánovi Hamranovi za jeho prítomnosť, ďakujem mu za príspevok Eurojustu k spolupráci medzi súdnymi orgánmi členských štátov. Som veľmi rada, že počujem, e, že táto spolupráca sa neustále zlepšuje. Ďakujem kolegyni za Urutunda za jej správu o jej služobnej ceste. Mám pár otázok pre pána e, Hamrana. V prvom rade treba sa snažiť o e, čoraz e, efektívnejšiu spoluprácu medzi členskými štátmi v boji proti kriminalite a organizovanému zločinu hlavne v tých najvážnejších formách, ako to spomenula kolegyňa Myslím si, že je dôležité preto dnes na európskej úrovni vytvoriť legislatívu, ktorá by sa venovala tomuto problému uniformnejšie. Potrebujeme tu naozaj stratégiu pre boj proti organizovanému zločinu na európskej úrovni. A Mám potom takú špecifickejšiu e, otázku, e, pokiaľ ide e, teda o služobnú cestu výboru Libe. Vy ste spomenuli, aké ťažkosti potenciálne bude mať Európska prokuratúra v spolupráci s tretími krajinami. A toto je veľmi relevantný aspekt, napríklad aj e, pokiaľ ide o e, teda finančné e, újmy, ale naozaj aj vážne zločiny v oblasti terorizmu a podobne. Eurojust eh, má kontakty eh, s 50 eh, európskymi krajinami. Ako sa chcete venovať tomuto problému. Napríklad pred pár dňami sme na vypočutí vo výbore Libe si vypočuli, ako to vyzerá v Taliansku, pokiaľ ide o teda úlohu koordinujúceho sudcu pre boj proti mafii a korupcii, e, pokiaľ ide o spoluprácu medzi Talianskom a Nigériou. Myslíte si, že keby sme vytvárali e, takéto e, funkcie úradníkov, ľudí, ktorí by takto koordinovali spoluprácu, že by to mohlo byť východisko aj pre Eurojust? A naozaj ja ešte podporujem e, e, kolegyňu, ktorá viedla túto služobnú cestu, e, keďže máte naozaj vynikajúce výsledky. Európsky parlament sa bude vždy snažiť, aby vám podľa možnosti nechýbali finančné zdroje na vykonávanie vašich úloh. Ďakujem, pán Sanselech. Ďakujem. Ďakujem. Skutočne je veľmi zaujímavé si vypočuť napríklad tú správu, ktorú kolegyňa Pagasartundua vypracovala a taktiež si vypočuť slova predsedu Eurojustu ohľadom stavu spolupráce, justičnej spolupráce v oblasti alebo v Európskej únii. Myslím si, že je zrejme, že boj proti organizovanému zločinu môže dostať len jednu odpoveď podporovať, umožňovať a posilňovať e, postupy zahraničnej spolupráce. No a v tomto zmysle si myslím, že Eurojust je veľmi cenným nástrojom pre EÚ, no a určite sa nedostatočne využíva. Ešte. No a ako aj vidíme z uvedených údajov, Mali by sme zaručiť, že sa využije plný potenciál Eurojustu, aby sa lepšie umožnila spolupráca, ktorá spočíva predovšetkým na dôvere. Ja plne súhlasím s výzvami, ktoré predstavil do budúcnosti predseda Eurojustu. Sú to výzvy, ktoré majú dopad aj na nás, kvôli tej legislatívnej agende, na ktorej bude musieť asi pracovať. Toto je skutočne veľmi prepojené. Globalizácia a digitalizácia, tieto dve veci spolu úzko súvisia. No a vzhľadom na tieto výzvy mňa by zaujímal názor predsedu Eurojustu ohľadom problémov, ktoré obnáša nedostatok harmonizácie v oblasti trestnej, aj v oblasti procedurálnej medzi rôznymi, rôznou európskou legislatívou, no a taktiež akými spôsobmi by sme mohli postupovať a podporovať proces harmonizácie v týchto oblastiach. Uh, uh, Ďakujem, uh, pán predseda. Ja som navštívil Eurochest len pred pár týždňami a zanechal to na, na mňa veľmi veľký e, dojem a pridávam sa k posolstvu nášho predsedu, že je dôležité, aby e, sme aj našich občanov informovali o úspechoch Eurojustu. Pán Heman spomenul tri výzvy. Vždy je ťažké pre agentúru hovoriť o, o prostriedkoch, o zdrojoch, ale dôležité je e, informovať viac aj o tomto je to dôležité spomínať zdroje, keď hovoríme o boji proti zhraničnému zločinu, pretože e, tu potrebujeme mať udržateľné riešenie do budúcnosti. Nemôžete vždy žiadať o viac, aj keď vidíme zvýšenie rozpočtu Europolu, ale aj zvýšenie e, spolupráce e, v budúcnosti, pokiaľ ide PPO, takže Chcem vám dať aj príležitosť takéto posolstvo vyslať e, skupine. Ďakujem pani Infeld. Ďakujem pekne a ďakujem pán Hamran za vašu prezentáciu. Jednu pomstnámku mám a jednu otázku. E, poprvé chcela by som zapridať ku kolegom, ktorí sa vydržili k zdrojom, ktoré potrebujete pre vykonávanie vašej práce. Tu máte samozrejme plnú podporu Európskeho parlamentu, ale možno by ste sa mohli bližšie vyjadriť k rozpočtovým mechanizmom. Ak to správne chápem, Eurojust je v odlišnej rozpočtovej e, e, linke, to nie je veľmi nápomocné. A mohli by ste povedať niečo k vývoju, ktorý vnímame v niektorých členských štátoch, ktorých vlády e, čoraz viac preberajú kontrolu nad súdnictvom, ale aj e, nad e, teda prokuratúrou. Máte obavy v tejto súvislosti? Ďakujem. Nevidím, že by sa niekto ďalší e, hlásil. Ako vidíte, pán Hamran, je tu veľká podpora. Áno, chcete sa vyjadriť? Ďakujem. Ja som sa hlásila, ale asi si to nevšimli. Chcem stručne zablahoželať k vašej práci. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme všetci odkomunikovali tú dobrú správu keď máme e, e, vlastne súdnictvo v Európe, potrebujeme aj užšiu spoluprácu a EU inštitúcie v tejto oblasti. Je tu lohou Európskeho parlamentu, ale aj príslušných orgánov v členskom štáte. Eurojust potrebuje, aby jeho hlas silne zaznieval v, člen, v členských štátoch aj tak, e, touto formou. E, v decembri pred mesiacom Eurojust e, prešiel určitým prechodom, stali ste sa skôr permanentnou e, inštitúciou v HAGU. A permanentne sú tam e, prítomní zástupcovia členských štátov. Ako teda vnímate tento prechod? Ako to ovplyvňuje vašu pracovnú kultúru? prebehlo to hladko? Vidíte tu nejaké zmeny? No a potom ku kooperácii s ostatnými európskymi agentúrami. Mohli by ste sa k tomu e, vyjadriť, hlavne pokiaľ ide o Europol. A potom mám ešte jednu dôležitú otázku týkajúcu sa rozpočtovej otázky. Ako e, vidíte e, situáciu v budúcnosti, pokiaľ ide o EPPO? Ako vidíte, e, e, pán Hamran e, vždy znova znova tu zaznieva z úst našich kolegov podpora pre vašu organizáciu a má to dobré dôvody. Ale pán komisár Reinders už prišiel, takže máte tak maximálne 10 minút na to, aby ste mohli odpovedať na tieto e, otázky, ktoré vám položili kolegovia. Ďakujem veľmi pekne za všetky e, otázky. Som nervózny, e, keď teraz musím hovoriť v prítomnosti môjho komisára. Začnem prvou otázkou, ktorá sa týka otázky pána Petersa. Koncept prípustnosti dôkazov pre tých, ktorí E, nepoznajú tieto dva koncepty. V Európskej únii máme dva veľmi odlišné koncepty týkajúce sa prípustnosti dôkazov. V jednej skupine krajín e, sa iba to, čo, je, to, čo vymedzuje zákon, je vnímané ako e, prípustný dôkazový materiál, čo nie je špecifikované zákonom, nemôže byť použité ako dôkazový materiál. Potom je tu druhá skupina krajín, napríklad škandinávské krajiny, kde čokoľvek je prípustné, e, pokiaľ to nie je e, výslovne zákonom zakázané. V tejto súvislosti musím povedať, že existujú e, občas problémy s týmito konceptmi. Často ide o dialog medzi Eh, jednotlivými súdnymi orgánmi, medzi prokurátormi, pretože všetky tieto rozdielnosti sa dajú riešiť vzájomným dialogom a chápaním a to je úrohou Eurojustu mm, eh, koordinačných zasadnutí, čiže ja si nemyslím, že je to čosi, čo eh, by malo byť príliš znepokojivé. Viem, že Európska komisia plánuje sa zaoberať touto záležitosťou a my sme samozrejme ochotní spolupracovať. Čo sa týka rozpočtu a konkrétne e, viacročného finančného rámca, ktorý doposiaľ je pre nás e, pomerne nízky a sme znepokojení, pretože vidíme, že e, čelíme stále väčšiemu počtu prípadov a to každý rok o dve cifry a v Lani sa zvýšil počet prípadov, ktorým čelíme o 17 prípadov. Rozpočtové orgány nie sú ochotné nám poskytnúť toľkoto financií, ale znovu myslím si, že dialog s komisiou tu je kľúčový, dialog s členskými štátmi a s Európskym parlamentom, aby sme vysvetlili, čo robíme a prečo je dôležité, aby sme zlepšili rovnováhu viacročného finančného rámca, ako aj e, prostriedky, ktoré kladieme na súdnu spoluprácu a nielen spoluprácu medzi orgánmi e, presadzovania práva. Pani Sipel položila otázku ohľadom e, školenia, odbornej prípravy. Ja som zvykol hovoriť, že najlepšia propagácia, prepačte pani Sipel, pán Eh, Hammer hovorí eh, na vašu adresu. Odpovedá vám na otázku. Takže ďakujem pekne a ospravedlňujem sa. Nevšimol som si, že sa s nikým rozprávate, takže ja som len išiel podľa môjho poradia, takže prepačte. Prečo potrebujeme viac odbornej prípravy? Najlepšia propagácia eh, našej pridanej hodnoty je, keď prokurátori vidia, že pomáhame, že im pomáhame, a asistujeme, ale zároveň e, musia chápať, aké sú kompetencie, aké sú rozdielnosti medzi Europolom, Eurojustom. Čiže myslím si, že už vždy som sa vyslovoval za viac uh, e, e, financí pre EGTN alebo SIPOL, pretože hrajú dôležitú rolu. Čo sa týka bezpečných komunikačných kanálov, vidíte na našej siete, na našej sieti bohužiaľ nič podobné ešte neexistuje pre Eurojust alebo pre súdne orgány. Znovu, my by sme sa chceli dopracovať k tomu istému, aby sme mohli využívať tie isté technológie alebo rôzne ďalšie riešenia e, pre súdne orgány. SNN nie je schopné e, riešiť e, veľké objemy údajov a Europol pracuje na e, novej aktualizácii tejto siete. Znovu potrebné sú ďalšie financie. Čo sa týka ďalšej otázky, čo ešte chýba, aký nástroj chýba, myslím, že počas uplynulých desiatich rokov sme vyvinuli e, celkom slušný balík právnych nástrojov a myslím si, že E, tento balík je pomerne kompletný. E, momentálne nemôžem, e, mi nenapáda žiadny nástroj, ktorý by bol naozaj potrebný, pokiaľ ide o súdnu spoluprácu. Práve naopak, myslím si, že máme príliš veľa nástrojov a myslím, že sme dosiahli štádium, kedy by sme mali skôr konsolidovať a zjednodušovať a takisto sa pozrieť na implementáciu rôznych právnych nástrojov v členských štátoch, pretože ako vidno v praxi. Eh, jednotlivé členské štáty eh, tieto právne nástroje implementujú rozdielným spôsobom. Čiže aj toto by malo predstavovať prioritu. Čo sa týka spolupráce s tretimi krajinami eh, a EPPO, myslím si, že to je veľmi dobrá otázka. Keď som študoval právo pred niekoľkými rokmi, hovorilo sa mi, že existujú dva predmety medzinárodného práva, práva a medzinárodné organizácie teda, pardon, štáty a medzinárodné organizácie. EPPO nie je súčasťou žiadneho dohovoru pre súdnu spoluprácu a viem, že teraz sa, na tom pracuje. Existujú určité e, návrhy, ako vyriešiť túto otázku. Jeden z návrhov je, aby členské štáty notifikovali EPPO, keď ich e, príslušný národný orgán E, e, vyšetruje nejaký veľký zločin alebo e, podvod DPH vo výške nad 10 miliónov eur. Otázka je, akým spôsobom EPPO na to zareaguje. Môžeme to vyhlásiť, ale či to budú akceptovať tretie krajiny, tak to ukáže až čas. Podľa mňa E, toto je dosť problém a dneska nikto nevie, ako tretie krajiny zareagujú na tento dosť neobvyklý koncept, pretože v skutku EPPO je prvý krok k federatívnemu mobilu, modelu, ale e, Európska únia nie je federatívny štát, čiže toto podľa nášho názoru môže byť problém v budúcnosti. Čo sa týka spolupráce s tretími krajinami, teda medzi členskými štátmi a tretimi krajinami. A toto je pre nás priorita, pretože vidíme e, stále väčšiu potrebu získavať dôkazy alebo e, e, vykonávať medzinárodný zatýkač v tretej krajine. Mm, preto je priorita zlepšiť spoluprácu s tretimi krajinami, teda mať nielen kontaktné body v 52 tretích krajinách, ale mať viac v dohodách o spolupráci s tretími krajinami, čiže nie len mať ad hoc spoluprácu, ale systematickú, dobrú a pevnú spoluprácu s tretími krajinami. Čo sa týka nedostatku harmonizácie e, hmotného práva a procedurálneho práva, musím povedať, že som toho názoru, že vďaka inštitúciám ako Eurojust a vďaka dialogu eh, medzi eh, pracovníkmi v praxi môžeme riešiť rôzne situácie. Príliš harmonizácie môže aj uškodiť, preto si myslím, že my ako členské štáty by sme mali uh, zachovať vašu právnu identitu, vašu kultúrnu identitu. By sme si mali zachovať túto identitu a mať určité princípy, ktoré nám umožnia spoluprácu. A myslím si, že sme na správnej ceste k zlepšenej spolupráci, čiže vďaka Eurojustu môžu existovať rozdielnosti, pretože na základe dialogu môžeme tieto rozdielnosti vyriešiť. E, pokiaľ ide o otázku pána Bilčíka, pokiaľ ide o E, prítomnosť. E, povedal by som, že e, prechodné obdobie, alebo teda to nariadenie je pomerne nové. Vzniklo začiatkom decembra, sme o tom oslavovali, čiže je ešte predčasné hovoriť, aký to bude mať dopad, ale možno povedať, že tie členské štáty, ktoré mali odlišné priority, sú teraz e, aj e, v kontakte s Eurojustom a máme členov v správnej rade a e, máme komisiu ako člena správnej rady a toto je veľmi dobrý vývoj. Dúfame, že to bude pokračovať. Čo ešte? Takže ešte dve, tri otázky sa týkali viacročného finančného rámca. Prečo sme nespokojní s eh, VFR? Prečo si myslíme, že náš rozpočet by mal byť posilnený? Eh, čelíme väčšiemu počtu prípadov, ktoré sa dotýkajú Eurojustu. Je, sú tu požiadavky finančnej pomoci zo strany členských štátov, pretože eh, cezhraničné prípady sú jednoducho dosť drahé pretože sú potrebné preklady, e, tlmočenie, cestovanie, čiže bohužiaľ národné rozpočty nie sú nastavené na to, aby e, riešili takéto veľké prípady. Zvýšená Eh, komplexnosť. Eh, vidíme v Eurojuste viac multilaterálnych prípadov, ale takisto právny rámec sa stáva stále zložitejší a vyžaduje si dialog. A my myslíme si, že spoločné eh, vyšetrovacie týmy, koordinačné zasadnutia mm, by mohli lepšie podporiť, alebo mm, dalo by sa podporovať, pokračovať tej podpore, ktorú poskytujeme. poskytujeme Dobrá správa je, že pán komisár nás podporuje a veríme, že spoločne sa nám podarí dosiahnuť viac. A ešte raz ďakujem za vaše otázky a za váš záujem. Ďakujem e, pán Hamran. Členské štáty e, teda e, sa vyjadrili. Ďakujeme za aktuálne informácie o aktuálnom stave. No a Mm, e, ďalšia cesta k rozvíjaniu potenciálu, predovšetkým pokiaľ ide o mm, naformulovanie článku 6, e, právne fungovanie EPPO e, bude budovať na skúsenostiach a expertíve Eurojustu, čiže dúfame, že sa s vami budeme stretávať častejšie. Ďakujem veľmi pekne. Takže lúčime sa s pánom Hamranom a teraz e, pán komisár Reinders, nech sa páči. Dovolte, aby som vás pozval na pódium. Yes, this is the Point in the order of the day, point number 10, which we approach the so-called structured... Bod 10. Štrukturovaný dialog s komisiou. E, je tu pán komisár pre spravodlivosť Didier Reinders. Toto je príležitosť poskytnúť aktuálne informácie o aktivitách jeho portfólia komisie, konkrétne právny štát, ochrana údajov, súdna spolupráca, predovšetkým e, v trestnoprávnych záležitostiach. No a ďalšie body jeho relevantného portfólia. Začneme e, diskusiu kolom pre koordinátorov a potom bude čas pre ostatných členov, aby vyjadrili svoje otázky k tomuto portfóliu. Prosím, e, prihláste sa. Berieme teda na vedomie vás všetkých, ale čas vyhradený na tento bod je do 11.45, kedy e, privítame zástupcov chorvátskeho predsedníctva, aby nám predstavili agendu pre tento pol rok. E, e, takže pán komisár Reinders, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Som rád, že som tu späť. Diskutovali sme veľa o špecifických situáciách v špecifických členských štátoch Eh, ohľadom právneho štátu a eh, eh, chcem povedať niečo viac o portfóliu, ktoré sa týka vášho výboru. Čiže chcel by som teda úzko spolupracovať s výborom Libe a s Európskym parlamentom, čo som povedal už v oktobri na vypočutí s Európskym parlamentom a e, takáto spolupráca takéto výmeny sú veľká príležitosť toto urobiť. Uh, princípy právneho štátu sme zdôraznili pri viacerých uh, um, príležitostiach. Je to dôležité pre efektívnu aplikáciu európskeho práva, pre vzájomnú uh, dôvoru, pre um, uh, jednotný trh a pre investičné prostredie. Uh, existuje e, mechanizmus právneho štátu, preto ja vediem prácu komisie k tomuto procesu a koordinujem e, e, výročnú správu. Výročná správa komisie bude pokrývať všetky rôzne komponenty právneho štátu, predovšetkým systematické problémy s, s volebnými procesmi, e, nerešpektovanie rozdelenia právomoci, kapacita členských štátov e, pri boji proti korupcii a, a kde je prepojenie s aplikáciou práva EÚ e, mediálny pluralizmus. Viem, že parlament e, vo svojej správe 2006 chce viac a viem, že Libe pripravuje iniciatívnu správu o aktualizovaných informáciách Takže e, začnem výračnou správou e, za tento rok. Dúfam, že parlament a rada na to nadviažu. Musíme začať neformálny, e, intenzívny dialog na to, aby sme spoločne vytvorili tento proces konštruktívnym spôsobom. Takže takisto je kľúčové rozširovať náš dialog nad rámec Bruselu a zapájať sa aj do spolupráce s národnými parlamentmi, tak e, im spôsobom posilníme parlamentnú spoluprácu v otázkach právneho štátu. Vážení členovia, musím zdôrazniť, že diskusie o novom mechanizme by sa nemali, e, by nemali e, odputávať pozornosť od prítomnosti vízie v niektorých členských štátoch. Diskutujeme vo výbore aj na plenárke situácia v Polsku, Maďarsku, Malte, Ehm, o tom sme už hovorili, takže nebudem opakovať, čo som povedal pri predchádzajúcich príležitostiach. E, hlavný spis, e, ktorý e, umožní dosahovanie spravodlivosti, nariadenie a smernica o elektronických dôkazoch. Hm, dosiahlo sa stanovisko o návrhu o elektronických všetkých dôkazových materiáloch. E, komisia nevie o ďalších krokoch a o e, harmonograme v parlamente. Viem, že pozície jednotlivých skupín, pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, sa líšia vo viacerých ohľadoch. Moje služby sú k vám v dispozícii analyzovať praktické dopady jednotlivých obcí, ktoré sú pred nami. E, pracovníci z praxe potrebujú tento nástroj veľmi, veľmi naliehavo a e, e, viacerí radi tiež prispajú do tejto diskusie. Stále čelia množstvu problémov, keď sa snažia e, obdržať elektronické dôkazy. Tieto problémy sa nedajú vyriešiť uspokojivým spôsobom na základe existujúcich nástrojov a postupov, ktoré nie sú nastavené na digitálnu prácu. Elektronické dôkazy majú špecifické črty, ktoré E, musia byť špecificky e, upravené alebo zohľadnené. Ako už viete, 27 e, prokurátorov z členských štátov zverejnili otvorený list, kde uvádzajú dôvody pre legislatívu o elektronických dôkazoch. Určite všetci máme tie isté ciele, takže spolupracujme, aby sme našli dobré a vyvážené riešenie. Obete zločinov musia vedieť, že internet nie je eh, oblasť bestretnosti. Moja práca zahrania eh, aj eh, práva obetí. Zatiaľ, čo existuje legislatíva, nie všetky obete sa môžu úplne oprieť o svoje práva. Preto Ehm, som za vytvorenie európskej stratégie do roka 2024 o právach obetí. Ehm, tu by sa mala poskytnúť jasná, dlhodobá a horizontálna spolupráca zameraná na posilnenie súčasnej situácie obetí v Európskej únii. Stratégia by mala zahraniať konkrétne opatrenia ehm, pre posilnenie spolupráce a koordinácie, aby sa zabezpečila lepšia ochrana pred tie najzraniteľnejšie obete, aby sa uľahčil prístup obetí ku kompenzácii. Stratégia by takisto mala mať e, vonkajšiu dimenziu a zabezpečovať lepšie práca, práva pre našich občanov, e, ktoré sa stanú obeťami v tretich krajinách a mala by propagovať naše hodnoty vo svete. Ďalšia kľúčová priorita z mojej strany je úrad um, európskeho prokurátora E PPO. E, e, pani, teda chcem, aby EPPO sa stalo operatívnym koncom tohto roka. Ako ďalší rok dúfam, že rada rýchlo zvolá kolegium EPPO, ktoré bude hrať kľúčovú rolu pri e, vytváraní postupu EPPO. EPPO bude spolupracovať e, s rôznou legislat- rôznymi aktmi legislatívy, takže mm, e, by e, malo dôjsť k zosúľadovaniu legislatívy, predovšetkým pokiaľ ide o procesné právo. Takže mojou úlohou bude zosúľadovanie legislatívy, takisto, takisto mm, vykonávacia správa o e, e, smernicách o procesnom práve. E, vidno, že sú tu ešte problémy e, v kľúčových ustanoveniach týchto smerníc. E, budeme pokračovať v našich úsiliach spoločne s členskými štátmi a zainteresovanými stranami mm, aj v občianskej spoločnosti, aby sme zabezpečili, že práva obsiahnuté v smernici budú efektívne práva a budú presadzované v každodennej praxi, či už na policajných staniciach alebo na, alebo v súdnych sieniach. Ďalej potrebujeme implementačnú správu ohľadom Európskeho zatýkacieho príkazu, ktorá bude publikovaná v polovici tohto roka. Taktiež sa teším na správu Európskeho parlamentu na túto tému, pretože vy doplňate úlohu komisie a hlavne sa treba sústreďovať na nedostatky pri praktickom uplatňovaní Európskeho zatýkacieho príkazu Takže riadne sa pozriem na odporúčania parlamentu a naplánujem ďalšie kroky. Chcem vás uistiť, že komisia ako potravnička zmluv nebude váhať napríklad aj začať e, postupy pri porušení, pokiaľ to bude potrebné. Toto je potrebné, aby e, fungovala legislatíva. Čo sa týka legislatívy v oblasti ochrany údajov, tak tu e, máme príslušnú smernicu, začali sme postupy pri porušení proti dvom členským štátom ohľadom GDPR, tam musíme úzko spolupracovať s národnými orgánmi a taktiež s Európskym výborom pre ochranu údajov, aby sme zaručili radne harmonizovanú implementáciu pravidel. Čo sa týka implementácie GDPR, predovšetkým eh, pri medzinárodných prenosoch a aby bola riadna spolupráca medzi tými orgánmi ochrany údajov, tak na to vydáme tiež príslušnú správu. A taktiež máme eh, pracovnú skupinu pre otázky GDPR. Tešíme sa na príspevky aj od vás. Komisia taktiež momentálne dokončuje pro postup revízie, ktoré spustilo predchádzajúce kolegium, kde sa pozeráme na to, ako e, sa jednotlivé predpisy musia zosúľadiť z legislatívy oblasti ochrany údajov. Táto legislatíva e, v podstate je modelom pre celý svet, takže ja vás s radosťou chcem informovať, že parlament Južnej Kórei tento mesiac schválil zákon, ktorý posilní právomoci e, pri implementácii súčasného orgánu na ochranu údajov. Ako viete, nezávislý dozorný orgán tejto oblasti, ktorý má riadne implementačné právomoci, toto je e, kľúčový predpoklad pre e, rozhodnutie o adekvátnosti. My momentálne spolupracujeme s juhokorejskými protiažkami, hľadáme riešenia na niektoré nedoriešené rozdiely medzi našimi systémami a plánujeme schváliť v nadchádzajúcich mesiacoch rozhodnutie adekvátnosti. A ešte na záver, pán predseda, by som chcel podať pár slov k práci komisie v oblasti umelej inteligencie predovšetkým. Eh, čo sa týka základných práv. Legislatíva v oblasti ochrany údajov, tam eh, potrebujeme orgán, ktorý by chránil ľudské práva alebo základné práva v súvislosti s umelou inteligenciou. Avšak eh, účinnosť našej legislatívy v tejto oblasti musí čeliť eh, nejasnosti a komplexnosti určitých technológií umelej inteligencie, ktoré už sú príliš nepochopiteľné pre národné orgány. Takže musíme zaručiť, že verejné orgány budú mať možnosť vykonávať svoje dozorné právomoci v súlade so svojím mandátom. Takže pokiaľ bude menšia miera dohľadu nad systémami umelej inteligencie, tak je treba zaručeno druhé zase lepšie testovanie a skúmanie, tak aby sme preskúmali aj, aký to má dopad na základné práva. Musíme vyvíjať umelú, intele, umelú inteligenciu v súlade s našimi európskymi hodnotami a toto môže predstavovať našu konkurenčnú výhodu. A musíme reagovať na nové technológie, potrebujeme správnu inováciu. Komisia zamýšľa 19. februára publikovať bielu knihu ohľadom budúceho regulačného rámca pre umelú inteligenciu. A našim cieľom je zaručiť, že umelá inteligencia sa bude vyvíjať v súlade s európskymi hodnotami a princípami a taktiež v súlade s existujúcou európskou legislatívou aby sme podporovali využívanie umelej inteligencie na digitálnom jednotnom trhu, aby potrebujeme predvydateľný a jasný rámec, operatívny rámec. Publikácia Bielej knihy bude nasledovaná verejnými konzultáciami a ja dúfam, že táto úvodná prezentácia vám dáva dobrý prehľad ohľadom mojich súčasných priorít, ktoré sa týkajú práce výboru LIBE. A teraz sa teším na pripomienky a na otázky. Ďakujeme, že ste tu, že ste nám predstavili váš program čo sa týka otázok, ktoré sa týka výboru LIBE. No teraz príde prvé kolo koordinátorov, skutočne dosť dlhý zoznam poslancov, ktorí by sa chceli vyjadriť alebo položiť otázku. Takže prosím všetci stručne, pretože ináč tu príde 11.45 chorvátske predsedníctvo. Takže koordinátori dve minúty. Máme dlhý zoznam aj ostatných poslancov, tak aby sme to všetci stihli. Ako prvá pani Mecola za EPP. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár, za to, že veľmi účinne ste pracovali v prvých pár týždňoch vášho úradu. Váš mandát ako komisára pre spravodlivosť bude poznamenaný operacionalizáciou EPPO. Toto je skutočne veľký mílnik v rámci justičnej spolupráce v našej únii. Videli sme posledné odhady zo strany hlavného európskeho prokurátora vzhľadom na zdroje, ktoré bude EPPO potrebovať, aby tento úrad plne fungoval. Mohli by ste nás trochu lepšie informovať o tom toho, čo komisia môže robiť, aby sa zaručilo, že tu bude dosačujúci eh, rozpočet, tak aby EPPO skutočne mohol byť nezávislým úradom. Ako chcete zaručiť, že dodatočné rozpočtové prostriedky nepôjdu na úkor iných priorít v oblasti spravodlivosti? Ako plánujete zaručiť, že z dlhodobého pohľadu EPPO a Eurojust spolu budú môcť pracovať ako tandem? Ešte na záver, v priebehu vášho vypočutia v tomto parlamente, v našom výbore, kde ste sa predstavili ako kandidát pre toto portfólio, tak ste povedali, že sprevádzkujete EPPO už tento rok. Mohli by ste prosím sa vyjadriť navrhovanému harmonogramu? A čo si myslíte o ochote alebo neochote zo strany rady pokročiť prioritne s touto Eh, iniciatívou. Ďakujem pani Sipol. Ďakujem. Chcem sa vrátiť k Brexitu. Včera sme mali seminár týkajúci sa rozhodnutia o adekvátnosti a bola som trochu prekvapená, že komisia je veľmi optimistická so svojimi hodnoteniami a nálezmi. A optimisticky hovoríte, že to dokončíte do konca roka, to už je len 11 mesiacov, takže by som chcela pripomenúť, že Spojené kráľovstvo, ktoré naďalej členským štátom EÚ ilegálne sa dostávalo k šengenským informáciám. Asi 75 tisíc takýchto informácií sa k ním dostalo z európskeho systému. Oni tvrdia, že to je technický problém, ale my sme o tom nikdy neboli informovaní. Ďalej, stanovisko generálneho advokáta vo vzťahu k uchovávaniu údajov Chcem zdôrazniť, že napriek tomu, že britský orgán pre ochranu údajov nebol príliš spokojný s implementáciou GDPR do legislatívy, predovšetkým čo sa týka výnimiek v oblasti migrácie, kde by to jasne mohlo viesť k veľkým problémom pre európskych občanov, ktorí sú v EÚ a pre ich práva. Taktiež je Spojené kráľovstvo členom e, siete tzv. Five Eyes Spies a ako môžete byť takýto optimistický, že sa to celé dokončí do konca roka? Ste si vedomi toho, že musíme zaručiť všetky rokovania a výsledky so Spojeným kráľovstvom nesmú nikdy podkopávať naše štandardy a základné práva, ktoré musíme dodržiavať? Teraz sa chcem vrátiť k elektronickým dôkazom už prepačte, je pekné, že sa ponúkate, že prídete neskôr a vysvetlíte dôsledky, no ale my sme dlho už diskutovali o týchto dôsledkoch a boli by sme boli radi, keby komisia toto už urobila v minulosti, no ale neurobili ste. Hovorili ste o e, liste nejakých prokurátorov, ale sú tu rôzni aktéry, ktorí majú rôzne názory a ani prokurátori nie sú 100% spokojní s vašim návrhom, aspoň nie teda všetci. Takže poznáme vaše stanovisko, vieme, že budete brániť e, vaše stanovisko a chápem, že bojujete aj s niektorými e, politickými skupinami tuto v parlamente aj podporili vaše stanovisko, no ale vy by ste nemali robiť e, prácu Európskeho parlamentu. My si nájdeme stanovisko aj bez vašej pomoci a potom poďme do trialógu. No a pokiaľ chcete vypracovať harmonogram, tak my máme náš vlastný harmonogram a vy by ste, vy nám nemáte čo hovoriť, ako sa máme postaviť jednotlivým spisom. Ďakujem pani Inetfeld za mnou Európu. Ďakujem pán predseda. Dobré ráno, pán komisár. Som rada, že vás tu vidím vo výbore Libe. Pokúsim sa neopakovať to, čo už povedali kolegovia, pani Sipla, pani Mecola. Z celého srdca vítam vaše oznámenie, že vydáte prvú správu v histórii na tému princípu právneho štátu. Ja som bývalou spravodajkyňou pre um, dohodu o demokracii základných práv a právnom štáte, takže to vítam. Ale chcela by som vyzvať komisiu, aby toto zosúladila lepšie s parlamentným návrhom a síce potrebujeme rozšíriť rozsah pôsobnosti a nesústredovať sa len na inštitucionálne aspekty právneho štátu, ale na všetky oblasti, ktoré sú pokryté v článku 2. Demokracia, právny štát, základné práva, tieto sú všetky neoddeliteľné. No a tiež by sme boli radi, keby v správe boli špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny, aby sa to nespoliehalo len na informácie, ktoré poskytnú národné vlády, a to teraz o zrejmých dôvodov. No a taktiež dúfame, že správa povedie k diskusii nie len v tomto parlamente, ale aj v národných parlamentoch a aj na rade. Tak ako povedala Roberta Mecola, je veľmi dôležité, aby sme do toho zapojili aj radu. Myslím si, že ich musíme trochu popostrčiť. No a ešte tak všeobecnejšie, to už povedala Birgit Cipel, komisia musí tiež rešpektovať právny štát, no a je tu trend, samozrejme bývalá komisia, nie táto, môžete povedať, ale je tu trend na Európskej komisii, že sa absolútne ignorujú e, stanoviska a rozhodnutia Európskeho súdneho dvora a Štrasburského súdu. No a cynicky sa očakáva, že občania pôjdu na súd a niečo napravia. Nehovorím tu len o štíte na ochranu súkromia pánu Šremcovi, kde Európska komisia sa nesplnila svoje úlohy. Takže skutočne treba byť obozretný keď vaši kolegovia predkladajú návrhy, ktoré nerešpektujú rozhodnutie Európskeho súdneho dvora. No a čo sa týka ochrany údajov, počul som to správne, že ste povedali, že chcete aktualizovať nástroje alebo obehové nástroje na ochranu údajov. No a čo sa týka implementácie GDPR, tak tá je nedostačujúca. To je stále viacej zrejme. Toto súvisí aj s tým, že členské štáty tomu nepridelujú dostatočné zdroje, teda Národným orgánom na ochranu údajov. No ale mm, možno, čo s tým chcete robiť? Ako vidíte GDPR v kontexte Brexitu. Ďakujem. Pripomínam, aby ste sa pokúsili to stihnúť do pár minút, tak aby sme mohli dokončiť celý náš zoznam, pretože je dosť dlhý. A všetci poslanci nie aby, len aby dostali príležitosť sa vyjadriť, ale aby komisár Reinders dostal príležitosť sa riadne vyjadriť ku všetkým otázkam, na ktoré naši kolegovia upozorňujú. Teraz prejdeme ďalšiemu rečníkovi, to je pani Strik za zelených. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za vašu prezentáciu, pán Reinders, za vašu prítomnosť. My sme radi, že chcete skutočne zaručiť rešpektovanie princípu právneho štátu, ako ste už povedali aj minulý týždeň, keď ste zaviedli dočasné opatrenia. Tešíme sa na prvú výročnú správu a už sme zvedaví, nakoľko konkrétne tam uvedete určité informácie, či zoberete do úvahy aj informácie z iných zdrojov. Takže skutočne sme veľmi zvedaví a čakáme, ako chcete zaručiť dostatočnú úroveň nezávislosti informácií, z ktorých vychádzate. Dúfam, že tam budú špecifické odporúčania pre jednotlivé členské štáty. Možno by ste sa mohli bližšie vyjadriť tomu, ako to bude vyzerať, aká bude vaša metodika práce. A viete asi, že my by sme boli radi, keby komisia bola ambicioznejšia pri rozvíjaní komplexnejšieho mechanizmu, ktorý môže byť využívaný v rôznych fázach postupu a taktiež, aby tam boli rôzne stimuly, čo sa týka prevencie až po teda opačný, opačný koniec škály, extrémny prípad, článok 7. Takže komisia momentálne asi neplánuje takýto mechanizmus neplánuje nové stimuly. Ako chcete vyhodnotiť výročné správy, keď uvidíme, že je treba robiť viac? Je treba čakať na reakcie členských štátov, alebo je treba zajsť ešte ďalej? No a ďalšia otázka vidíme, že čo sa týka článku 7, tak je tu nedostatok politickej vôle a tým pádom je pre radu ťažké konať. Podporila by komisia nejaké iné nástroje pre členské štáty, ako napríklad sa zameriať na štáty, ktoré systematicky neuplatňujú alebo nedodržiavajú princípy právneho štátu. Moja posledná otázka sa týka trestnoprávnej spolupráce a vzájomnej dôvery v tejto oblasti. Myslím, že tu taktiež je e, to riziko, že sa bude zhoršovať situácia v oblasti právneho štátu. No, chcem sa opýtať, či si komisia myslí, že je treba harmonizovať procedurálne záruky a zakotviť to v našej legislatíve trošku konkrétnejšie a na vyššej úrovni. Ďakujem. Teraz ID, ID, pani Tardino. Nie, nie je tu. Dobre. Takže ďalší koordinátor EKR, pani Aki. Ďakujem, pán predseda, kolegovia. Pán komisár, ja by som rád poďakoval za to, že ste hovorili o tom balíčku, ktorý má veľmi dôležitú úlohu, alebo to balíčku elektronických dôkazov, ktoré má dôležitú úlohu pri riešení zločinnosti v Európskej únii. Je treba na tom dokumente ďalej pracovať. Vy ste hovorili o tom, nakoľko je dôležité rešpektovať základné práva Európskej únii. Článok 12 eh, Charty základných práv hovorí, že každý má právo sa slobodne združovať. Vo Francúzsku máme príklad. V posledných týždňoch francúzskí právnici boli násilím vyvedení z eh, odvolacieho súdu v Paríži. Ja by som sa chcel opýtať, či budete riešiť túto otázku. Budete to analyzovať, ako sa to mohlo stať? Je charta základných práv pre všetkých, alebo sú ľudia, ktorí majú viac práv než iní? A máme postup v zmysle článku 7 proti Polsku, ale na, rade nie je väčšina na to, aby sa Polsko odsudilo a Polsku sa vyčíta, že sú sudcovia v Polsku príliš politicky. Ale v mnohých krajinách politici volia sudcov. Takže ja by som sa chcel opýtať, či by ste chceli dosiahnuť nejaké konkrétne riešenie v Polsku, ktoré bude rešpektovať základné práva alebo chartu základných práv. Ďakujeme pani Ernst, ďakujeme, aby som sa poďakovať za mm, prezentáciu komisára, je to veľmi dôležité. Ukazuje sa, že otázky právneho štátu sú skutočne zásadné a sme, tu, sa, tu sedím, Videla som, že sa ozeráte. Takže vaša výročná správa. Áno, máme tu problém. Potrebujeme mechanizmus, o tom sme už hovorili, na podporu právneho štátu, to je absolútne zásadné. A taktiež by sme chceli, aby ste vydali špecifické odporúčania pre konkrétne členské štáty. No ale jedna vec sú odporúčania a druhá vec je implementácia. Myslím si, že tam v podstate to príliš nepokračuje pokiaľ sa to v mnohých krajinách nebude vôbec implementovať, alebo z toho budú vyňaté. Takže euro, elektronické dôkazy, súhlasím s tým, čo podala spravodajkyňa, je to jednoznačné. No a z pohľadu našej politickej skupiny chcem dodať, že aj ten, kon, e, tá konštrukcia, ktorú komisia navrhla, je veľmi zmysluplný návrh, to len chcem doplniť. To naozaj spochybňujeme. No a pre nás je dôležité, aby sme naozaj podrobne diskutovali o e, uplatňovaní. Vieme, že v tejto oblasti v členských štátoch je veľmi veľa problémov. Chceme zabezpečiť, aby sa to uniformne e, dodržiavalo treba naozaj zabezpečiť uniformné dodržiavanie ochrany osobných údajov. A tu nechcem mať len správu, ale chceme, aby sme naozaj aj diskutovali u nás na výbore o tejto téme spoločne. Pán eh, komisár, eh, Dostanete e, slovo, keď si vypočujeme e, otázky všetkých e, kolegov. Potom budete môcť zareagovať komplexne na všetky otázky, takto ušetríme čas, inak by hrozilo, že by nebol čas vypočuť si všetkých kolegov. ale prosím, majte na pamäti kolegovia, obmedzte svoj rečnícky eh, čas na minútu, minútu a pol, že treba dať teda eh, priestor aj pánovi komisárovi eh, na zareagovanie pán Hitvegi. Ďakujem pekne, dostal som slovo skôr, než som dúfal. Ďakujem vám, pán komisár, za vašu dôležitú prácu. Želám vám pri nej veľa úspechov. Musím eh, vám povedať, že tu hovoríme o dôležitom eh, eh, zakladajúcom kameni Európskej únie a dôležitým pilierom je objektívnosť, žiadne dvojité štandardy, rovnaké hracie pole, treba sa pridržiavať faktov, žiadne politické kampane tu nie sú tolerovateľné. My kritizujeme to, ako to prebiehalo v posledných rokoch. Chýbala tu objektívnosť. Máme pocit, že sa z politických ideologických dôvodov veci zneužívali a to je proti konceptu právneho štátu a je to aj proti stabilite Európskej únie. A činnosť komisára Timmermansa alebo jeho doterajšiu Eh, aktivitu som eh, eh, nevnímal ako aktivitu nejakého nestranného aktéra, ale boli to naozaj kroky vysoko zaujaté. No keď máme hovoriť o právnom e, štáte a teda informácie, z ktorých vychádzajú členské štáty a komisia, ako môžete zabezpečiť, že tieto informácie budú vyvážené a budú sa pridržiavať faktov a že nepôjde o zneužívanie na politické účely? Pani Barley, máte slovo. A ja sa chcem vyjadriť k e, zásade právneho štátu. Mám špecifickú otázku týkajúcu sa jedného členského štátu, a to Poľsko, kde sme videli 30 e, e, e, reform v oblasti spravodlivosti v posledných 4 rokoch. To je bezprecedentné. Chcela by som vám poďakovať za to, že ste sa teda venovali Európskemu súdnemu dvoru a týmto disciplinárnym otázkam. Máme tu ešte stále veľmi problematické eh, úpravy. Eh, dôležitý je tu časový rámec. Ako dlho môže komisia čakať eh, v určitých konkrétnych situáciách? Je možné začať reagovať veľmi skoro? Mohli by ste sa k tomu podrobnejšie vyjadriť? Ďakujem, pán Šimečka. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán komisár, e, že ste tu a odpovedáte na naše otázky. Tiež by som e, chcel privítať vašu prácu v oblasti správ o e, zásade právneho štátu. Prvá bude odprezentovaná už tento rok, to je dobrá správa. Ako viete, máte podporu tohto výboru a tohto parlamentu v oblasti mechanizmu zásady právneho štátu, pretože e, je kriticky významný nielen pokrytie Polsko a Maďarsko, ale je dôležité signalizovať všetkým občanom, že chránime ich práva, a chránime demokraciu základné práva. To je e, kľúčovou súčasťou agendy Európskej únie a z tohto dôvodu my ako parlament e, e, chceme, aby sa toto vložilo do medziinstitucionálnej dohody medzi troma inštitúciami EÚ, takže tu vítam vaše informácie o neformálnom dialogu medzi inštitúciami, ale my si myslíme, že tento mechanizmus by mal byť predvídateľný, legitímny a právne záväzný aj vďaka takejto dohode. Mám jeden komentár, jednu otázku. E, myslím si, že ste objasnili, že tento mechanizmus sme nemali vnímať ako náhradu postupov e, e, podľa článku 7. Toto by malo byť niečo doplňujúce. No a posledná vec týkajúca sa nariadenia, týka, pokiaľ ide o, o kondicionalitu súvisiacu s rozpočtom, ako vidíte, prepojíme týmto nariadením a E, teda mechanizmom, na ktorom e, budete pracovať. Ďakujem, pán Rangel. Ďakujem, pán predseda. Budem stručný a ospravedlňujem sa, lebo budem musieť um, odísť. Takže ide o vytvorenie stáleho mechanizmu ktorý by e, prehodnotil alebo prehodnocoval právny štát, lebo jedna z vecí, e, ktorá podľa môjho názoru nefunguje e, na základe kontroly podľa článku 7 je, že sa zameriavame na jednotné krajiny vo forme, ktorá niekedy nezachováva dôstojnosť tej krajiny a obyvateľov krajiny. A tu máme stály mechanizmus, ktorý by bol spravodlivý voči 27 štátom. A tak by sme sa mohli vyhnúť e, týmto, tak povediať, nie príliš e, férovým e, takémuto nepríliš e, spravodlivému posudzovaniu. Čiže pýtam sa vás, aké sú kroky, ktoré podnikne komisia na to, aby vytvorila tento stály mechanizmus. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár Reinders, za vašu prítomnosť tu. Mám otázku. E, pokiaľ ide o eh, ochranu teda zásady právneho štátu, ale z iného pohľadu, myslím si, že táto zásada je dnes ohrozovaná určitými formami kriminality, terorizmu, ale aj organizovaným zločinom, ktorí eh, eh, sú čoraz viac zakoranenejší v Európe a sú to zločince zhraničnej povahy tak ako v predchádzajúcom eh, volebnom období v prípade terorizmu, nebolo by vhodné venovať sa otázke boja proti organizovanému zločinu pomocou nejakej jednotnej eh, európskej stratégie? Mám na mysli legislatívu, ktorá by prekonávala tie rôzne legislatívne rozdiely eh, v členských štátoch v tejto téme. Vypočuli sme si pred vami predsedu Eurojustu, ktorý hovoril o zlepšujúcej sa spolupráci v posledných rokoch vďaka vynikajúcej práce aj Eurojustu čo pomáha určité medzery vyplniť, ale predsa len odlišnosti v legislatíve vedú k e, vákuám, ktoré veľmi dobre využíva organizovaný zločin. Preto sa chcem spýtať, či by nebola vhodná príležitosť na to, aby e, sa vytvorila takáto jednotná iniciatíva, aby sme prekonali limity definície v rámcovom rozhodnutí 2000, v roku 2008 e, čo teda neprinieslo e, tú očakávanú harmonizáciu. No a Chcela som sa takisto aj e, spýtať na to, kedy e, začne e, fungovať EPPO. Sí, muchísimas gracias. Me sumo a la pregunta de la señora Kinichi. El crimen or... Organizovaný zločín zmutoval a my je, sa musíme na neho zamerať účinným spôsobom, pretože v opačnom prípade je to veľká hrozba, dokonca aj pre integritu našej demokracie v niektorých členských štátoch. Chcem sa opýtať taktiež na balíček e, o obetiach. Zaujímalo by ma, či komisia berie do úvahy to, čo povedal parlament ohľadom nedostatočného implementovania smernice z roku 2012 ohľadom obeti závažnej trestnej činnosti, pretože nech už je to akýkoľvek typ eh, zločinu, tak vždy je treba brať do úvahy obete. No a myslím si asi, že sa zaoberáte smernicou z roku 2017 ohľadom obetí a zaujímalo by, ma, zaujímalo by ma odporúčania komisie v súvislosti s dokumentom týkajúcim sa terorizmu v roku 2018, kde sa hovorí jasne o tom, aby nedošlo k dvojitej viktimizácii o tom teda, že budú ponížené obete a že nebude potrestaný e, páchateľ. Ďalej, umelá inteligencia. E, tá nemôže ísť proti ľudským bytostiam a ich základných právam. V tomto zmysle ste hovorili o otázke európskej konkurencieschopnosti. Mňa by zaujímalo, ako do tohto zapadá možnosť e, legislatívy rozpoznávania tvári. Ďakujem, pán Bilčík. Thank you, Chair, and uh, thank you, Commissioner Reinders. Ďakujem pekne, uh, pán komisár. Ďakujem vám pekne za túto uh, diskusiu a som veľmi rád tiež, že k vašim prioritám patria otázky zásady právneho štátu. K tomu mám pár otázok. Myslím, že je veľmi dôležité že táto iniciatíva zverejňovať e, tieto výročné správy komisia by bola úspešná a napokon viedla e, komplexnému e, európskemu semestru pre zásadu právneho štátu so všetkými inštitúciami, ktoré by sa do toho zapojili. Myslím, že to by nám všetkým pomohlo. A preto sa chcem spýtať na vašu ambíciu a teda zámer tej prvej správy, ktorú chcete zverejniť. Je to mm, prvý krok správnym smerom a chcem sa spýtať, budete sa sústrediť na preventívne opatrenia čisto, alebo chcete sa zaoberať aj možnými uh, sankčnými opatreniami, a e, súvisiacimi s hodnotením, ktoré zverejníte. No a toto je extrémne politická otázka a teda e, stane sa súčasťou politických výmen. Preto sa pýtam, aká bude vaša komunikačná stratégia v súvislosti s týmito správami Eh, treba anticipovať hlasy kritikov, skeptikov na rade, ale aj inde. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité, rovnako dôležité ako zverejnenie tejto stratégie. Máte teda aj stratégiu k komunikácii o tejto téme? Ďakujem. Eh, slovo pani Sančeva. Ďakujem pekne. Ehm, chcela by som upremiť pozornosť na jeden aspekt mechanizmu právneho štá, eh, štátu podporuj eh, proti eh, korupcii. Mnoho aspektov sa tu podceňuje na európskej úrovni. Je veľmi málo európskych nástrojov v tejto oblasti. EÚ úplne chýba nejaký, nejaká celistvá stratégia pre boj proti korupcii. Chápem, že boj proti korupcii eh, môže byť eh, niekedy komplikovaný a väčšina politikov sa chce takejto toxickej téme vyhnúť. Som z Bulharska, eh, kde korupcia vedie k závažným škodám vo všetkých oblastiach politík a vedie to aj k veľkej euroskepse. My sme najslabším ohňúkom eh, v tej európskej reťazi a viete, každá reťaz je taká silná, aké je silné je najslabšie ohňúko. Takže chcete eh, si zvoliť boj proti korupcii za jednu z vašich eh, priorit, nielen v rámci um, otázky zase právneho štátu, ale aj samostatnej politiky a aké opatrenia a návrhy môžeme očakávať od komisie v oblasti boja proti eh, korupcii. No a potom pokiaľ ide o PPO, ako efektívny bude tento úrad keď už uh, uh, zaznelo, že žiaľ uh, úrad Európskej prokuratúrky bude veľmi limitovaný, pokiaľ ide o počet expertov. Ďakujem. Ďakujem, pani Tugaru. Ďakujem vám pekne, pán predseda, uh, pán komisár, veľa šťastia s, s, s tým veľkým pracovným náporom, ktorý na vás čaká. Moja prvá otázka sa týka PPO. E, kolegovia e, už mali tiež e, otázku k tejto oblasti. Raz som rada, že počujem z vašich úst, že táto téma bude prioritou pre vašu komisiu. Predchádzajúca komisia významne podcenila personálne potreby PPO a aj finančné zdroje, ktoré potrebuje k dispozícii len eh, eh, Máme tu veľmi malý eh, počet prokurátov, približne 900 prípadov. Len čisto Rumunsko má ročne 900 prípadov, kde sú zainvolované európske prostriedky ročne. Takže nie je, ne, nepodceňujú sa tu príliš čísla na úrovni EPPO. A chcem naozaj, aby sme zabezpečili, že budeme eh, chrániť eh, finančné záujmy EÚ. No a potom, pokiaľ ide o koordinovanú reakciu na organizovaný zločin, eh, korupciu, pranie špinavých peniazí a tak ďalej. Diskutovali sme o tomto minulý týždeň na plene. To, čo robíme, nepostačuje. Ako sa chcete venovať tejto, tomuto problému? ako ho chcete riešiť. Ďakujem, eh, pán Tobe, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, eh, pán komisár, keďže pán komisár je zodpovedný za eh, súdnu spoluprácu medzi členskými štátmi. Mám otázku k príležitosti pre členské štáty venovať sa otázke deportácií odsudených zločincov. Vidíme tu teraz zvýšenú aktivitu cez hraničných zločinských skupín, ktoré využívajú slobodu pohybu. A my teda potrebujeme posilniť spoluprácu medzi našimi policajnými službami. Tieto e, zločinecké skupiny, keď sa dopúšťajú veľmi závažných činov, samozrejme máme príležitosť prijať rozhodnutia o deportácii, ale napríklad mnohé z týchto uh, kriminálnych skupín sa e, stredia napríklad na uh, e, vykrádanie uh, domobytov a európsky rámec sťažuje rozhodnutia o deportácii v prípade občanov EÚ v porovnaní s osobami, ktoré nie sú občanmi EÚ. E, preto sa zamýšľam, či neplánuje komisia nejaké iniciatívy, aby sa e, táto otázka zjednodušila. Toto je veľmi konkrétne. Napríklad e, u mňa vo Švedsku približne 70 všetkých krádeží v domoch a bytov spadajú na tieto organizované skupiny. My sa snažíme to samozrejme riešiť, my ich odsúdime, ale nemáme možnosť ich poslať do ich domovskej krajiny, pretože, nie sú, pretože sú občanmi EÚ. Ďakujem pani Spurek. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. 25 e, mesiacov e, predbehlo od začiatku procedúry e, zásady právneho štátu voči Polsku. Žiaľ, situácia sa nezlepšila, naopak. Vláda príjma ďalšie a ďalšie iniciatívy voči nezávislosti súdnictva, vo čtvrtok sme prijali dôležité uznesenie. E, máme tu aj e, teda e, toto obratne sa Európskej komisie na Európsky súdny dvor. Pýtam sa teda, čo ďalej. Bude tu nejaké prepojenie s financiami vyplácanými Polsku? Sú nejaké konkrétne myšlienky, ako chrániť priamých e, príjemcov pred e, efektom takýchto opatrení a bude potrebné pozmeniť európske zmluvy, aby e, sa takéto niečo zabezpečilo. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Sarsalechos. Thank you, Chair. Well, with permission of my colleagues on this side, I'm, let me thank... Ďakujem pekne, pán komisár, za vašu prezentáciu. A teraz aj obsah. Vítame ju. Ehm, vlastne váš príchod je otvorením našej spolupráce medzi vami a našim výborom. Bude to veľmi dôležité pri našich e, úlohách, ich naplňaní ehm, plnení úloh našich dvoch demokratických inštitúcií je dôležité bojovať proti organizovanému zločinu za bezpečnejšiu Európu. Vítam vývoj tohto nového e, nástroja e, pre zásadu právneho štátu, ktorý ste ohlásili. Detaily samozrejme budú dôležité a ja dúfam, že sa vám podarí vrátiť do nášho výboru a vysvetliť nám e, podrobnosti, detaily toho, ako tento mechanizmus bude fungovať. Je to dôležité. A myslím, že to bude reakcia na eh, teda to, čo je skutočne potrebné. A eh, chcem ešte spomenúť správu Európskej komisie ke Európskemu zatýkaciemu príkazu. Tam je veľmi veľa eh, oblastí, o ktorých treba diskutovať. Náš výbor už začal sa zaoberať implementačnou správou a dúfam, že sa nám podarí e, stavať ďalej na tom, čo sme už doteraz docielili a toho nie je malo. Urobili sme významný e, pokrok, e, ale treba tento mechanizmus ďalej zlepšovať, aby dosiahol svoje ciele. Ďakujem pekne, pani Keller. Ďakujem, pán komisár Reinters, ako povedala moja kolegyňa Ramona. Prajeme vám veľa šťastia, máte našu podporu. Teraz už si musíte e, vyhrnúť rukávy a e, pracovať na týchto témach. My vám v tom želáme veľa úspechov. E, dve otázky, kolegovia to už spomenuli. Mohli by ste sa bližšie vyjadriť k súdnej spolupráci? ako e, zajsť ešte trošku ďalej, než sa to momentálne deje v oblasti Eurojustu. No a vo e, e svojom liste pani e, von der Leyen e, od vás žiadala, aby ste zabezpečili, že súdna e, politika bude prispievať k zahraničnému boju proti extrémizmu a terorizmu, a aby sme zabezpečili bezpečnosť Európskej únie. Túto bezpečnosť treba zdôrazňovať pôjdeme až e, smerom k európskemu FBI. E, to je cieľ. E, naši občania v každom prípade žiadajú väčšiu efektívnosť v boji proti mafii, proti zločincom. Tí už veľmi dávno pochopili, ako využívať existujúce medzery v Európskej únii. Takže ako zefektívniť súdnu spoluprácu v Európskej únii. Ďakujem. Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur le Ďakujem pani Peletier. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán komisár, chcela by som eh, hovoriť o situácii v európskych väzniciach, ktorá je eh, veľmi zlá momentálne. Eh, chcela by som sa vyjadriť k právam väzňov. Pár čísiel 105 väznice sú preludnené vo Francúzsku, v Taliansku, v Portugalsku, v Španielsku, v Rumunsku. Tu máme alarmujúce čísla. Eh, pravidelne eh, súdny eh, dvor pre ľudské práva odsudzuje členské štáty EÚ pre porušovanie práv väzňov. Napríklad aj Francúzsko či Portugalsko. Máme tu naozaj veľmi zlé podmienky vo väzniciach. A vidíme, že mnohé členské štáty nechcú z týchto dôvodov práve naplňať E, európske zatýkacie e, e, roz, rozkazy. Takže ako sa chcete venovať tejto otázke? Treba tu vytvoriť dôveru v súdne systémy členských štátov. Ďakujem. Mr. Peters. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Ďakujem, pán predseda, ďakujem komisia za informácie aj za vašu návštevu. Ja sa pýtam na umelú inteligenciu. Hovorili ste o federatívnych právach, ako aj o e, Bielej knihe. Takisto ste spustili rámec, že bude tam horizontálny element a vertikálny sektorálny element. Je to stále tak, alebo už sa to zmenilo, teda ohľadom toho, čo budete navrhovať vo februári. Ďakujem. Ďakujem pani Thun Unhoenstein. Ďakujem pekne, ďakujem pán komisár za vašu prezentáciu. Eh, za vaše vyhlásenie o spolupráci. Určite sa nám bude dariť v tomto duchu. Žijeme v časoch, kedy portfólio, za ktoré ste zodpovední vy a za ktoré je zodpovedná pani Jorová, sa stali najdôležitejšími pre eh, celú Európsku úniu. A teraz spomínate viaceré body, okrem iných. Internet nie je e, oblasť bezstretnosti. Hovoríte o e, právach obetí a o umelej inteligencii a e, takisto o otázkach týkajúcich sa ľudských práv. V tomto kontexte sú obrovské osočovacie nenávisné kampane v niektorých našich členských štátoch, ktoré sú namierené nielen voči politickej opozícii, voči politikoch, ale aj voči sudcom, Takisto sme, takisto sme počuli o kampani, kedy e, e, zdrojom bolo ministerstvo spravodlivosti, ale takisto je to namierené aj voči e, úradníkom Európskej komisie, európskym inštitúciám a ďalším často sú sprevádzané eh, obrovskými eh, dezinformujúcimi kampáňami a toto je mimoriadne dôležité pre nás všetkých. Eh, porušuje to ľudské práva, škodí to obetiam, čiže otázka na Európsku komisiu, či Európska komisia pripravuje stratégiu proti tomuto fenoménu alebo na boj proti tomuto fenoménu, ktorý sa stáva stále výraznejším. Takisto sa na to pýtam v kontexte spoločnosti spomenutej Bielej knihy, ktorú ste avizovali. Ďakujem veľmi pekne. A teraz sme vyčerpali e, dosť slušný zoznam. Ďakujem, že sme sa pokusili e, dodržať reč, rečnícky čas. Pán komisár, určite ste si robili poznámky. Áno, vidím ešte ďalších, e, ďalšie žiadosti o slovo. Dobre, ešte si zoberieme niekoľko minút, aby sme vám dali slovo. Pani Lorač, pán Lorači, ďakujem veľmi krátko. Eh, poprvé, eh, stratégia pre obete, ktorá je avizovaná na rok 2024, to nie je nevyhnutne politická práca, rozhovor s obeťami, prečo takto neskôr viem, že nemôže byť všetko na prvom mieste, ale predsa len v poslednom roku mandátu, mm, prečo takto neskôr Druhá e, sa e, týka EPPO, len doplniť k otázkam týkajúcim sa zdrojov e, rozpočtu. Ak som správne pochopil, vaše objasnenie by mi pomohlo. Mhm. EPPO E, je e, v tej istej rozpočtovej kapitole s ďalšími agentúrami, čo samozrejme nastoluje otázku e, konkurencie s ostatnými agentúrami, ktorá je dôležitejšia. Europol, Eurojust, EPPO Europol je európsky orgán, takže to by, mala, to by malo byť medzi európskymi orgánmi. Takže toto, je to to, čo si čo vy a váš kolega pán Hán chcú uh, upraviť. Potom uh, umelá inteligencia, biela kniha sa blíži, ale uh, ide o to, že budú ochraňované práva všetkých, čiže ako si predstavujete, že bude vytvorená rovnováha medzi uh, podporou e, inovácií a e, vytvorením priestoru e, na to, aby sme boli pripravení na vývoj vo svete. Čiže aká je rovnováha medzi snahou nájsť strednú cestu, existuje nejaké posúdenie rizika, alebo bude existovať a potom Mm, e, neboli mi jasné vyhlásenia predsedu Eurojustu ešte než ste prišli. Povedal, že elektronický dôkaz je čosi, e, čo nie je až tak dôležitý nástroj. E, a vy ste povedali opak. Dobre, takže teraz uzatváram zoznam inak pán Reinders nebude môcť zareagovať e, na tento tzv. štrukturovaný dialog e, pán Körner, pán Breyer a potom pani Višnevská. Takže ešte týchto teda rečníci a potom koniec. Ďakujem pán predseda, ďakujem pán komisár za to, že ste prišli a za vašu prezentáciu. Chápem váš záujem, pokiaľ ide o elektronický dôkazový materiál. My ako parlament úzko spolupracujeme v tejto oblasti, je to veľmi proeurópsky nástroj, ale E, sú tu potrebné určité e, záruky e, základných práv a na tom veľmi usilovne pracujeme, ale môžem položiť otázku naspäť, pretože elektronické dôkazové materiály by mali byť začiatočný bod pre rokovanie so Spojenými štátmi, čiže možno by ste mohli trochu elaborovať o rokovaniach so Spojenými štátmi prípadne e, e, povedať niečo e, k dohode, ktoré, ktorú Spojené kráľovstvo uzavralo so Spojenými štátmi, keďže UK je ešte stále členom Európskej únie. A vaše stanovisko k tomu. Ďakujem, pán Breyer. Pán komisár, len jedna otázka. Je tu diskusia o tom, či má byť moratórium ohľadom Eh, rozpoznávania tváre eh, eh, je tu obava skenovania tvári v masách v dôsledku diskriminačného charakteru tejto technológie. Je tu obrovský počet týchto falsits, čiže nesprávnych uh, výsledkov. Takže čo by ste povedali k tomuto? Pani Višnevská, ďakujem veľmi pekne, e, pán predseda, ďakujem vám komisár za váš príspevok. Chcela by som zdôrazniť, že všetky aspekty, ktoré súvisia s efektívnym bojom proti organizovanému zločinu, treba bojovať aj proti korupcii a toto mi má byť z jedna z najdôležitejších otázok ktorou by sme sa mali zaoberovať. Polsko pred 5 rokmi započalo takýto boj. Medzera DPH bola vtedy vyplnená a táto medzera e, dosahovala vyše 260 miliard zlotých. Takže tu môžeme prispieť overenými postupmi. Potom e, pranie špinavých peňazí a vykazovanie zločinov. Povedali ste, že pracujete na mechanizme na ochranu právneho štátu. Mňa by zaujímalo, ako toto bude vytvorené. No a potom naďalej otázka k článku 7. Vytvorenie, vytváranie právnych systémov spočíva v kompetencii členských štátov, čiže preto chcem požiadať, aby komisia nerozhodovala, alebo teda nezachádzala nad rámec zmluv. Komisia chráni zmluvy, preto mám negatívny e, názor e, e, k prístupu k reformným návrhom v Polsku. No a potom posledná otázka. Príliš sa zaoberáme. Aj tu som počula e, vyjadrenia, ktoré vznikli v dôsledku dezinformácie. Dúfam, že e, sa e, nenechajú viesť politicky. Viaceré otázky, ktoré ste spomenuli, tu sa na ne zareagovalo, potom súdna spolupráca v boji proti organizovanému zločinu, EPPO, rôzne druhy zločinov, e, takže je toho veľa. Myslím, že ešte stále máte trošku čas, najbližších 20 minút, aby ste urobili, čo môžete, aby ste ukončili e, tento štrukturovaný dialog. Máte slovo. Začnem e, právom štátom, právnym štátom, pretože počnúť s pani Mecola Eh, všetci sa toho dotkli. Chcem vysvetliť trochu viac k tomu, čo sa snažím urobiť, pretože už som povedal, že práca v komisii eh, na prvej správe, ktorá sa pokusí mm, ktorú sa pokúsime vydať tento rok, mm, prebieha. Takže nie je možné mať len jeden nástroj budeme pracovať aj s inými nástrojmi ako článok 7, ale doplníme nový nástroj a to je mechanizmus uh, uh, a výročná správa. Výročná správa bude prvá príležitosť zorganizovať uh, proces bez diskriminácie členských štátov. Bude to správa všetkých 27 členských štátov. Nechcem sa vrácať k niektorým špecifických niektorým špecifickým členským štátom. Už sme o tom diskutovali aj vo výbore, aj na plenárke, ale e, potom otázka, aký je tam časový plán e, v najbližších hodinách alebo týždňoch zašlem list všetkým členským štátom, e, kde bude uvedená kontaktná osoba v každom členskom štáte, ktorá bude môcť diskutovať s týmto členským štátom o budúcnosti správy. Nie pretože by sme chceli mať elementy tých správ nielen s členskými štátmi. Pracujeme mm, s členskými štátmi, ale aj s agentúrami, aj e, e, s Benátskou komisiou, s, s viacerými zainteresovanými správami, aby sa vyvinula správa. Už máme množstvo nástrojov v komisii, aby som spomenul len jeden. E, scoreboard pre spravodlivosť Takže ide o to, aby sa začalo komunikovať s touto e, kontaktnou osobou. Budeme mať prvé zasadnutie s členskými štátmi vo februári a budem informovať, že rada aj parlament, možno teda e, výbor LIBE, e, budem informovať o pokroku, ktorý budeme organizovať v rámci tejto správy. Rámec. Takže tu je otázka, aké sú štandardy, ktoré sú uplatniteľné v jednotlivých oblastiach. Budeme o tom diskutovať, lebo je dôležité zopakovať, že máme určité štandardy, ktoré vyplývajú z EÚ, ale aj z Rady Európy a z iných inštitúcií, ako aj z Európskeho súdneho dvora. To je jasné, musím potvrdiť, že e, my sa riadíme e, rozhodnutiami Európskeho súdneho dvora, čiže v prvom rade budeme mať definíciu týchto štandardov, potom e, popis situácií v každej členskej krajine e, k týmto bodom, no a potom riziko identifikované v jednotlivých členských štátoch. A potom tam budú nasledovať určité odporúčania, potom aké problémy, nezávislosť súdnictva, to je možno prvý element právneho štátu. Potrebujete nezávislý súd, alebo nezávislejší súd, aby obhajoval vaše práva. Čiže v prvom rade budeme diskutovať o nezávislosti súdnictva a potom v druhom e, štádiu budeme diskutovať o korupcii. Zaznelo tu množstvo otázok o korupcii, o e, kriminálnych organizáciách a tak ďalej. Je pravda, že potrebujeme e, venovať pozornosť tomuto, nielen mechanizmu, súdnej spolupráci, ale bude to dôležitá kapitola mechanizmu a správy. Tretí element je možno, že pluralizmus médií. No a uvidíme, či bude potrebné ešte doplniť iné body. Na čo? Aby sme mali prvú správu, čiže e, bude to mať široký rozsah pôsobnosti, ale možno nechceme pokryť všetky možné e, otázky v prvej správe a ešte budú aj ďalšie nástroje, ktoré by pokryli iné e, elementy, iné druhy oblasti e, budeme mať e, e, samostatnú správu o charte základných práv, správa komisie sa bude zaoberať demokraciou a tak ďalej, čiže bude možné použiť všetky tieto nástroje, ale chceme začať určitými špecifickými otázkami, a nielen nezávislosť súdnictva, ale aj popis situácie vo všetkých členských štátoch, analýzou rizika, E, analýza založená na riziku, no a potom informácie, aby e, došlo k výmene e, overených postupov, aby tam bola preventívna rola, je možné presvedčiť členské štáty, aby e, sa pohli smerom k právnemu štátu a vyvinuli správne normy a správne štandardy. Ale ak to bude potrebné, tak to bude dobrý nástroj aj na zavedenie určitých e, konaní pre porušovanie. Je to e, jediné riešenie pre komisiu. Potom ďalšia diskusia, ďalšie diskusie V FR, e, kondicionalita, na akom základe, možno na základe takejto správy e, alebo špecifických elementov na základe analýzy právneho štátu. Čiže bude možné využiť to v iných oblastiach. Nechcem príliš hovoriť o elektronických dôkazoch, ale viem, že e, diskutujete o tom v súvislosti s právnym štátom v členských štátoch. Čiže možno e, takáto správa je dobrý element, aby sa o tom diskutovalo. E, takže chcem, aby to bola dobrá pozícia. Možno k začiatku nemeckého predsedníctva rady by sme predložili túto správu a pokúsime sa viesť skutočnú diskusiu e, o tejto správe počas dialogu, ktorý bude zorganizovaný počas nemeckého predsedníctva. Samozrejme, správa je správou komisie ak rada bude chcieť zorganizovať politickú diskusiu e, s posúdením členských štátov, no a samozrejme bude poskytnutá aj parlamente. Vy môžete zorganizovať diskusiu o tejto správe tiež, možno o ďalších elementoch, ktoré sa vám dostanú. Čiže je to pre nás veľmi dôležité, lebo najlepší spôsob je, aby sme docielili rovnaký proces e, pre politické kritéria našej únie, ale aj pre naše hodnoty, tak e, tam ide o rozpočtovú situáciu, o e, dohody e, medzi jednotlivými členskými štátmi, ekonomickými. No a tento rok teda bude na svete takáto správa. Potom máme ďalšie nástroje, budeme naďalej používať aj článok 7 konania pre porušovanie ako aj iné elementy, aby sme e, propagovali kultúru právneho štátu v členských štátoch aj inými aktivitami. Takže toto je najdôležitejší element e, právneho štátu, začať nový proces a viesť politickú diskusiu o všetkých hodnotách e, článku 2 zmluvy. Možno druhý element, ktorý chcem spomenúť, tu, toto je EPPO, už tu zaznelo veľa vyjadrení na túto tému. Nuž, predovšetkým je treba pracovať na e, zavedení EPPO, aby mohlo fungovať už do konca tohto roka. Rok 2020 to bol náš pôvodný cieľ. Teraz máme pani Köveši, ktorá je hlavnou prokurátorkou. No, taktiež na rade, musí k tomuto prísť rozhodnutie ďalej. No a tiež potom preskúmame rozpočtovú situáciu. Ja som obdržal rôzne prvky rozpočtu od predchádzajúcej komisie. No a možno ste videli v návrhu komisie, bývalej komisie ohľadom viacročného finančného rámca aj určité aspekty už stanovené k fungovaniu EPPO. Som si vedomý toho, že prebiehajú nové diskusie, pretože sa opäť vyhodnocujú počty žiadostí zo strany rôznych členských štátov. Budeme to analyzovať, budeme o tom diskutovať s pani Kövejši. A potom ona možno príde sem, požiadame, aby prišla sem vám to vysvetliť aj na rade. Nové vyhodnotenie rozpočtu, ale pokiaľ to bude potrebné, tak potom požiadame o navýšenie rozpočtu. No ale predovšetkým je treba poznať všetky prvky. Máme už pôvodné úvodné rozhodnutie, ale ešte na tom je treba popracovať. Pán predseda Eurojustu už bol, tiež o tom hovoril. Pokiaľ tu budú nejaké významné pokroky v rámci eh, trestnoprávnej spolupráce v Európe, Eurojust bude tiež potrebovať vyšší rozpočet, tak bude musieť tú situáciu analyzovať, pretože ja som, opakujem, obdržal návrh od predchádzajúcej komisie vzťahu vo vzťahu k agentúram, aj k Eurojustu. Viem, že rozpočet e, sa má znížiť v návrhu nového viedročného finančného rámca. No ale ako hovorím, som pripravený diskus, diskutovať a pozrieť sa, či je tu nejaká vôľa na rade aj v parlamente, no ale máme tu rozhodnutie z minulého roka z komisie. A samozrejme bude sa viesť aj otvorená diskusia s Eurojustom. Čo sa týka GDPR, povedal som už, že chceme mať riadnu implementáciu, riadne presadzovanie GDPR a preto je treba pomáhať národným orgánom, aby riadne implementovali GDPR, možno v podobe ľudských zdrojov, technickej podpory. No ale samozrejme, na konci procesu je možné začať aj postup pri porušení. My máme určité kapacity na pomoc, pokiaľ to bude možné a potrebné. No a možno sa dá aj obrátiť na súd a požiadať o lepšiu implementáciu všetkých prvkov GDPR. A som si istý, že potrebujeme nájsť spôsob, ako lepšie implementovať tieto predpisy, aby to prospelo občanov. Je to skvelý nástroj, ale nie som si úplne istý, že tento nástroj sa využíva tým najjednoduchším, najlepším možným spôsobom. Čo sa týka mm, umelej inteligencie, tak tam sú určité možnosti, dajú sa vytvoriť epky, aby sa e, GDPR pritom uplatňovalo riadne a budeme spolupracovať s národnými orgánmi na týchto témach. Viem, že sa vedie diskusia ohľadom e, vývoja vecí v Spojenom kráľovstve, čo sa týka napríklad GDPR. Niektorí poslanci hovorili o situácii v Spojenom kráľovstve. My budeme sledovať túto situáciu, začneme diskusie. No a viem, že je to len rok na rokovanie, ako ste povedali, to je krátka doba, no ale v prvom rade Spojené kráľovstvo sa musí rozhodnúť. Viete, že premiér mal možnosť odsúhlasiť zákon a teda presadiť takúto krátku lehotu. Je to ich rozhodnutie a preto my sa budeme snažiť rokovať s nimi, analyzovať situáciu no a samozrejme budeme brániť aj riadne uplatňovanie GDPR. Už som povedal, že je to v podstate vzor pre celý svet, čo sa týka ochrany údajov. Budeme venovať osobitnú pozornosť situácii Spojeného kráľovstve v tejto téme. No a samozrejme, ešte, čo sa týka elektronických dôkazov. Ja by som nechcel teraz ovplyvňovať parlament, pretože parlament musí zaujať stanovisko. Povedali ste, že komisia má svoje stanovisko, áno, ale teraz sa čaká na konkrétne návrhy zo stranu parlamentu ako reakcia na náš návrh komisie, no a potom začne trialóg, áno. Dobre, ja sa pokúsim vyvíjať nejaký vplyv v rámci trialógu. Samozrejme, treba postupovať v súvislosti s elektronickými dôkazmi vyváženým spôsobom základné práva, právny štát v niektorých členských štátoch. No ale to rovnaké ako s bezručným finančným rámcom. Pokiaľ nemáte rozpočet, tak nepotrebujete kondicionalitu. Pokiaľ nemáte možnosť pracovať na elektronických dôkazoch, nemáte prístup k elektronických dôkazoch z niektorých E, krajín, tak v podstate ani aj právny štát je bezpredmetný. Takže potrebujeme tento nový mechanizmus. No a ja plne chápem, že musíme lepšie pracovať na otázkach korupcie, organizovaného zločinu a tak ďalej. Ale organizovaný zločin, a tu reagujem na mnohé otázky, toto je cezhraničná aktivita. Viete, že čo sa týka prania špinavých peňazí a korupcie organizovaného zločinu, pokiaľ nebudeme mať prístup k informáciám, no tak tá každodenná práca nebude fungovať. Potrebujeme teda dosiahnuť vyvážený prístup. Čo sa týka USA, tak tu bola otázka hľadom rokovaní z USA. Opakujem, nechcem z USA uzavrieť nič predtým, než budeme mať interné rozhodnutie na úrovni EÚ. Musíme dospieť k spoločnej vízii a potom uvidíme, aké sú možnosti, ako sa dá ďalej pokračovať, ak pracovať s ďalšími partnermi. A toto platí pre všetkých partnerov vrátane USA. Takže elektronické dôkazy, tam je to jasné. Práva obeti. Videl som, že sú tu určité návrhy strany parlamentu. Prvým prvkom je uplatňovať tieto pravidlá v prípade všetkých obetí. No a možno pokiaľ bude problém, tak sa dá zmeniť e, nejaká legislatíva, ale predovšetkým je treba venovať veľkú pozornosť obetiam teroristických útokov. Toto je logické, keďže v mnohých krajinách EÚ boli po niekoľko rokov teroristické útoky, alebo teda v posledných rokoch, ale ešte sú to aj iné obete. Je veľmi dôležité si naplánovať rôzne riešenia a kroky v prípade rôznych obetí, rôznych typov zločinov. A hovoril som o stratégii, možno som to zle povedal, nie je to do roku e, pre rok 2024, je to pre roky 2020 až 2024, takže nemus- nepoďte, nebudeme čakať do roku 2024, to už bolo trochu neskoro. Takže stratégie 2020 až 2024 ohľadom práv obetí. Budeme pracovať na tejto téme. Čo sa týka organizovaného zločinu a korupcie a tak ďalej, už som povedal, že toto bude dôležitá súčasť e, našho, našej novej správy ohľadom mechanizmu právneho štátu. Budeme pracovať na nových nástrojoch a budeme sa snažiť pomôcť prokurátorom v ich práci, boji proti praniu špinavých peňazí a organizovanému zločinu. Potrebujeme samozrejme spoluprácu. Uvidíme, či sa dá dosiahnuť lepšia harmonizácia na európskej úrovni medzi jednotlivými nástrojmi. Už opäť nechcem tuto vás príliš ovplyvňovať, ale elektronické dôvody, tak toto je zásadná súčasť efektívnej práce v tejto oblasti. Umelá inteligencia, rád by som zopakoval, že – 19. februára predložíme Bielu knihu, takže prosím, počkajte na komunike od kolegia a potom dostanete odpovede na rôzne otázky. No ale čo sa týka môjho portfólia, tak ja mám zodpovednosť za Eh, antropocentrický prístup k umelej inteligencii, ktorý musíme sledovať. Takže je to horizontálny prístup, podľa mňa áno, pretože musíme pracovať na naše schopnosti eh, chrániť základné práva, bojovať proti diskriminácii pri rôznych využitiach a umelej inteligencie, no ale taktiež musíme pracovať na schopnosti organizovať bezpečnostnú sieť. Máme všeobecnú smernicu a takúto sieť musia mať dispozícii v súvislosti s využívaním umelej inteligencie. Rovnaká vec sa týka ručenia, musíme na tom pracovať. No a možno Potrebujeme nejaké spoločné pravidlá pre rôzne eventuality, ale ja nie som proti tomu, aby sme v niektorých oblastiach mali vertikálny prístup, pretože niekedy je treba robiť viac alebo iným spôsobom postupovať, napríklad čo sa týka zdravotníctva, Vieme, že sú tam veľmi špecifické situácie, ale aj v iných oblastiach, doprava a tak ďalej. Ale samozrejme, horizontálny prístup a vertikálny si neprotirečia, ale potrebujeme horizontálne záruky pre rôzne aktivity, ktoré budeme vyvíjať a bude to teda biela kniha, takže sa zorganizujú aj konzultácie, a prebehnú zaujímavé konzultácie s rôznymi partnermi. Pán predseda, ja som sa teda pokúsil odpovedať na mnohé otázky, ktoré tu dnes zazneli. A ešte by som chcela povedať jednu vec, čo sa týka mechanizmu právneho štátu. Viem, že tu sú veľké očakávania, ale prosím, ja som po mnohé roky, ešte v predchádzajúcom úrade, diskutoval o tom, aký by mohol byť prístup bez diskriminácie voči rôznym členským štátom, tak ako to bolo v rozpočtovej oblasti napríklad. No ale teraz musíme pracovať. Takže ja som ochotný sem znovu sa vrátiť, vysvetliť, ako prebiehajú prípravné práce, ako budú vyzerať ďalšie kroky, no ale musíme na tom pracovať a som si istý, že príde správa v druhej časti roka. Budeme mať možnosť diskutovať o tejto správe na rade aj v parlamente po tom, čo komisia v druhej časti roka predniesie svoju prezentáciu. No a do tej doby tu budú prebiehať prípravné práce a budeme využívať ostatné nástroje, čo týka napríklad jedného prvku týkajúce sa jedného členského štátu. Je pravda, že sme sa rozhodli začať postup pri porušení proti Polsku, že sa zaviedli predbežné opatrenia na žiadosť. No a teraz prebieha v parlamente diskusia o Polsku ohľadom nového návrhu zákona, ale ešte príliš skoro na to, aby sme sa k tomu nejak vyjadrovali. Musíme analyzovať poslednú verziu, ten, tú finálnu verziu textu a uvidíme, či je treba začať nejakú iniciatívu. Ale vidím, že už je tu chorvátske predsedníctvo, takže nechcem to tu naťahovať. Samozrejme sa sem vrátim. Diskusie budú tu vo výbore opäť zaujímavé, možno aj bude nejaký trialóg. Chcel by som len povedať, že pokiaľ bude možné začať trialóg ohľadom elektronických dôkazov v nadchádzajúcich mesiacoch, tak to by bolo dobre. Ďakujeme. Skutočne si vážime vaše úsilie, komisár Reinders, že vediete diskusie s výborom LIBE, ako ste videli, tak sa od toho čakáva veľa, pretože je tu skutočne nabitý program. Tí, ktorí máte na zodpovednosť jednotlivé spisy, ste hovorili o mnohých aspektoch, napríklad teroristický obsah online, no ale taktiež sú dôležité elektronické dôkazy. Toto má dopad nie len na vnútornú analýzu politického procesu v rámci EÚ, ale aj na vzťah s tretími štátmi, napríklad z USA. Takže ďakujeme. Môžete zostať tuto na pódiu, pretože nás teraz postihli svojou prítomnosťou vicepremiér chorvatskej vlády, Máme tu zastupcov chorvátskeho predsedníctva rady a budú hovoriť o ministerskom stretnutí mm, na tému vnútra spravodlivosti EÚ 10. 11. januára pán Davor Božinovič, ktorý zastupuje chorvátske predsedníctvo, vicepremiér a minister vnútra sme prišli, aby sme diskutovali v prítomnosti komisára Reindersa, ktorý je tu, aby sa vyjadril mene komisie ohľadom vecí, ktoré nás zaujímajú. Bezpečnosť, ochrana údajov, elektronické dôkazy, výmena elektronických dôkazov, e, vzájomnosť udelovania víz, a ďalšie témy, o ktorých sme diskutovali, o ktorých sa diskutovalo na ministerskom stretnutí medzi ministrami EÚ a USA. Máme na to naplánovaných 45 minút. Day, Takže do 12.30. No a potom bude stretnutie koordinátorov a po obede opäť máme schôdzu výboru LIBE, vrátane prezentácie agendy chorvátskeho predsedníctva, by som navrhoval, aby sme sa pridržali naplánovaného času. Budú sa pýtať koordinátori a potom všetci tí zvyšní, ktorí tu ešte na tejto dlhej rannej schôze sedia. Budete mať položiť otázky, ale prosím, načasovanie je 45 minút a bude hovoriť pán vicepremiér Božinovič a potom komisár Reinders. Takže máte slovo. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem za to, že ste pozvali chorvátske predsedníctvo, aby informovalo výbor Libe ohľadom výsledkov posledného stretnutia ministrov pre vnútro spravodlivosť USA EU. Toto stretnutie sa konalo 11. decembra vo Washingtone. Ja vám poskytnem informácie o hľadom tém, ktorým sme sa zaoberali na tomto ministerskom stretnutí. Ako viete, to, toto stretnutie bolo pod taktovkou fínskeho predsedníctva, fínskej ministerky spravodlivosti a taktiež e, tomu predsedal komisár Reinders. Po tom, čo sa vyjadrím, odozdám slovo pánu komisárovi, aby vás mohol informovať ohľadom toho, čo hovorili s americkými partnermi. No už ako tomu obvykle býva, dialog v oblasti vnútra spravodlivosti s americkou stranou prebehol v pozitívnej atmosfére. V decembri obe strany eh, uistili o eh, svojich eh, plánoch ďalej byť aktívny v tejto oblasti, čo sa týka spoločných zájmov, vrátania operatívnej spolupráce. Americká delegácia bola zastúpená všeobecným advokátom Vilemom Bárom a taktiež súčasným sekretárom pre vnútro a bezpečnosť Chadom Wolfom. Takže skutočne toto ukazuje, nakoľko USA pripisuje dôležitosť tomuto dialogu v oblasti vnútra spravodlivosti z EÚ. Napriek tomu, že naša koordinácia je veľmi operatívna, Europol a Eurojust boli taktiež zastúpení na tomto stretnutí a rovnako tak aj ESVČ a e, Európsky koordinátor pre boj proti terorizmu. Ako iste viete, tieto ministerské stretnutia nemajú slúžiť na rokovanie alebo na odsúhlasovanie nových nástrojov spolupráce medzi EÚ a USA. Sú to skôr stretnutia, ktoré slúžia ako príležitosť na to, aby sme sa vzájomne informovali o vývoji veci a hovorili o dôležitých otázkach. Jednou z dôležitých otázok je aj boj proti terorizmu. Tam obe strany skutočne majú dlhú históriu spolupráce. Sú tam veľmi viditeľné výsledky pre bezpečnosť našich občanov. Diskutovali sme o dôležitosti zdieľania informácií v rámci boja proti terorizmu, vrátane údajov ktoré boli zozbierané v USA v spolupráci s e, Europolom a Eurojustom a taktiež sme diskutovali o PNR. Hovorili sme o e, taktiež narastajúcej miere e, pravicového násilia alebo stran Atlantiku a o potrebe hĺbšieho pochopenia medzinárodného prepojenia medzi takýmito skupinami. Stretnutie nám umožnilo vymeniť si informácie o opatreniach, ktoré boli prijaté pre proti hybridným hrozbám, aby sme boli pripravení na chemické, bioaktívne, iné hrozby, ale zabrali sme sa aj inými opatreniami pre boj proti hrozbám, napríklad zo strany drónov či bezpilotných lietajúcich predmetov. Toto všetko predstavuje eh, naozaj eh, eh, hrozby. Treba chrániť hlavne kritickú infraštruktúru a máme tu preto aj spoločné iniciatívy EU a USA. Kybernetická bezpečnosť je dôležitou doménou, na ktorú sa sústreďuje aj EU, aj USA príklad implementácie 5G. Sme diskutovali pri tejto príležitosti, obe strany sa zhodli na potrebe venovať sa bezpečnostným rizikám, ktoré sú eh, s touto oblasťou spojené, ktoré sú spojené s eh, fragmentovanou eh, dodavateľskou sieťou 5G, Zaoberali sme sa aj otázkami e, kybernetickými a vesmírnymi. Zobrali sme na vedomie eh, postup rokovaní eh, v dohode EU-USA, e, prístupe k elektronickým dôkazom. E, zabrali sme sa aj teda inými oblastiami pre boj proti kybernetickému zločinnému Eh, zaoberali sme sa aj využívaním šifrovania zo strany eh, zločincov. Je potrebné tu nájsť eh, vhodnú vyváženosť medzi ochranou osobných údajov, základných slobod a takisto aj možnosťami mať prístup k šifrovaným údajom, ktoré si vymeniajú zločinci. Máme tu tiež ďalšiu oblasť, ktorú sa zaoberá EU a USA Eh, máme tu teda dezinformačné kampanie, ktoré ohrozujú eh, našu demokraciu. V tomto kontexte eh, sme zobrali na vedomie nedávne stretnutie, ktoré združilo expertov EÚ a USA, ktorí diskutovali o výmene najlepších postupov za účelom teda ochrany slobodných, neovplyvňovaných volieb. Obe strany diskutovali takisto o otázke reciprocity víz, Naša delegácia e, zdôraznila, že je treba prejsť k plnej e, vízovej reciprocite medzi všetkými členskými štátmi EÚ a USA. Obe strany vyvítajú e, pokrok v tejto oblasti, teda prístup Polska k programu výnimiek z víz, ale ostávajú tu ešte zvyšné štyri členské štáty. Podporujeme ich úsilie pristúpiť do tohto programu a možno aj pán Renders bude sa chcieť e, pripojiť k e, mojim e, slovám, ktoré popisujú výsledky tohto ministerského stretnutia. Teraz si e, vypočujme e, z úst e, komisie, aký je jej náhľad na tieto otázky. Pán Renders, nech sa páči, ďakujem pekne. Ďakujem chorvátskému predsedníctvu za tento úvod a náčet tých hlavných bodov, ktoré sa spomínali na tomto ministerskom stretnutí. Toto bolo moje prvé stretnutie mojej novej funkcii. A vnímal som na ňom, aký je dôležitý tento dialog, hlavne pokiaľ ide o operačnú e, spoluprácu, zdôrazňovanie e, dôležitých otázok. Pokiaľ ide o, oblasť bezpečnostných e, hrozie, spomenuli sme zahraničných bojovníkov, dohodu PNR a boj proti e, extrémizmu. Europol a Eurojust e, nám e, odprezentovali svoju prezentáciu o zahraničných bojovníkoch, o prístupe k informáciám a ich využívaní na súdoch. Dôležité je, aby sme tu mali prínosy pre obe strany. Pokiaľ ide o PNR, Eh, účastníci eh, privítali ehm, poslednú, posledné spoločné hodnotenie a eh, vyjadrili dôveru, že sa práce čo najskôr ukončia Takisto sme diskutovali o e, dopade rozsudku e, súdneho dvora, pokiaľ ide o e, dohodu PNR s Kanadou a o potrebe vytvoriť globálne PNR štandardy na úrovni Medzinárodnej organizácie pre leteckú dopravu. Diskutovali sme takisto aj o boji proti násilnému extrémizmu, o potrebe hlbokého chápania tejto hrozby, o boju proti teroristickému obsahu online online. Pokiaľ ide o hybridné e, hrozby, tiež e, som e, odkázal na prebiehajúcu kooperáciu z USA. Pokiaľ ide o chemické, biologické, radiologické a jadrové hrozby, explozívne látky a nedávnu konferenciu na vysokej úrovni o používaní drónov, ktorá sa konala v Bruseli a ktoré sa zúčastnili obe strany ku kybernetickej bezpečnosti Hlavnou otázkou eh, bola diskusia o 5G e, eh, infraštruktúry a možných bezpečnostných rizikách, hlavne tých, ktoré sú prepojené s dodavateľskou, e, dodavateľským reťazcom. USA majú čoraz pevnejšiu pozíciu, snažia sa vytvárať nátlak, aby členské štáty a určité firmy z dodavateľského reťazstva odstránili. E, strana EÚ odkázala na zodpovednosť členských štátov a celkové hodnotenie e, e, rizik, ktoré tieto majú vytvoriť. Dôležité sú aj opatrenia mitigačného charakteru. Ďalším dôležitým blokom našich diskusí bola otázka kybernetického priestoru a spravodlivosti. Diskutovali sme o dohode o cezhraničnom prístupe k elektronickým e, dôkazom. To je dôležitý bod pre obe strany. Minister e, privítali začiatok rokovaní. Ja som zdôraznil, že EÚ môže e, vlastne súhlasiť až keď tu bude vlastne súhlas s internými EU pravidlami. USA je pripravené diskutovať bilaterálne, pokiaľ by rokovania na úrovni EÚ eh, trvali príliš dlho alebo stagnovali. Európsky parlament by vtedy nemal žiaden dopad eh, na, teda v prípade takýchto bilaterálnych dohôd. Ja som požiadal pani eh, Aleksandru Schröder, aby vás poinformovala do podrobností o týchto rokovaniach, aj keď sú tu teda odlišné pozície. Pripomínam, že cieľom je dostať sa ďalej, aby sme e, to, našli nejaké spoločné e, prieniky. V tejto téme je dôležité, že obe e, strany sa takisto zaviazali k spolupráci na 7. doplňujúcom protokole k dokumentu Európy, Rady Európy o kybernetickom zločine. USA silne eh, tlačia, aby sa podporili eh, tie princípy, ktoré eh, žiadajú od poskytovateľov služieb, aby vlastne policia mala prístup k šifrovaným dokumentom počas vyšetrovania. Uznávajú sa tu výzvy, ktoré vyvstávajú pri vyšetrovaní ale zároveň sa zdôrazňujú aj Eh, potreby rešpektovať eh, eh, základné práva. Uvedomujeme si, o, o čo tu ide. Oslabené šifrovanie by mohlo mať negatívne dopady. Očakávam sa, že USA na ďalších stretnutiach bude znovu otvárať túto oblasť diskusí. Ministri takisto privítali prvé stretnutie na expertnej úrovni 26. novembra 2019 Eh, ide tu o expertný dialog, kde eh, sa sústredíme na výmenu najlepších eh, postupov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany kritickej infraštruktúry. A potom, pokiaľ ide o otázku bezvízového cestovania do USA, tu sa zdôraznila potreba rýchleho ďalšieho pokroku potrebujeme, aby sa zlepšila situácia pre príslušné členské štáty, aby tieto mohli príjmať e, cieľenejšie e, opatrenia. Voláme, apelujeme na reciprocitu v oblasti bezvízového cestovania medzi EÚ a USA Treba, aby sa dosielil pokrok v nasledujúcom e, e, roku. Budeme o tom diskutovať na ďalšom e, tripartitnom našom stretnutí. Pokiaľ ide o Polsko, pripomínam tú silnú pozíciu Európskeho parlamentu, že reciprocitu musíme zabezpečiť pre všetky členské štáty v tejto súvislosti som viedol konštruktívny eh, eh, vlastne dialog eh, s môjim kolegom z USA. Vysvetlil som tam moju úlohu. Diskutovali sme aj teda o otázke šifrovania aj o ostatných témach. Áno, ďakujem, pán komisár. Reciprocita. chcem pripomenúť všetkým kolegom. Máte prosím na pamäti časový rámec, aby ste sa mohli vyjadriť všetci. Začíname okolo eh, eh, vyjadrení koordinátorov. Máme už len pol hodinku a potom máme ešte zasadnutie koordinátorov a dnes eh, popoludní nám chorvátske predsedníctvo bude prezentovať svoje priority. Začíname teda zástupcom EPP. Pán Melo má slovo. Commissioner, minister. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, pán minister, ďakujem za vaše informácie o tomto spoločnom ministerskom stretnutí. Je dôležité, aby sme tu zachovali otvorený dialog z USA v kľúčových oblastiach, ktoré sa týkajú našej vzájomnej e, bezpečnosti, bezpečnosti našich občanov. E, treba, aby sme tu nezabudli na žiaden členský štát, pokiaľ ide o naše e, vzťahy s tretími krajinami. A teda nemôžeme akceptovať situáciu, kedy sa inak pristupuje k piatim členským štátom, pokiaľ ide o vízovú reciprocitu, dohody, e, takisto o, o, styku Polsko, Cyprus, Bulharsko, Rumunsko a samozrejme e, aj Chorvátska sa to týka. Mohli by ste nám teda eh, poskytnúť eh, nejaké informácie eh, o časovom rámci, kedy sa očakáva ďalší pokrok v tejto oblasti a pokiaľ ide o zahraničných pracovníkov, tí, ktorí boli vlastne zadržaní v oblastiach, kde bojovalo USA. Ako vyzerá situácia? Sú tu nejaké východiska? čertajú sa? Pokiaľ ide o spoločné stretnutie EÚ a USA v decembri, e, sústredilo e, sa na zdieľanie informácií e, získaných v bojových oblastiach za účelom vyšetrovania a stíhania. Mohli by ste e, popísať, o akom e, type e, infraštruktúry tu v tejto súvislosti uvažujete, pokiaľ ide o výmenu týchto informácií. No a pokiaľ ide o elektronické dôkazy, aké kroky v rokovaniach medzi EÚ a USA sa prijali, keďže o tejto téme sa ešte stále diskutuje v Európskom parlamente a záverečný text ešte nebol prijatý. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem, pán Melo. Teraz by sme prešli eh, k SND, pani Sipel. Ďakujem pekne. Eh, budem pokračovať eh, tým posledným bodom, ktorý spomenul pán kolega Melo. Pokiaľ ide o rokovania z USA v oblasti elektronického elektronické dôkazy, to ma teda neteší. Naozaj treba Ehm, ehm, si uvedomiť, že e, sa tu rokovania konajú na európskej e, e, strane a naozaj je tu strach, strach že EU, USA by mohlo pristúpiť k bilaterálnym dohodám, ako si takúto vytvorilo aj s Veľkou Britániou. Niektoré môžu byť výborné, niektoré môžu byť veľmi nešťastné Eh, takže nemali by sme sa snažiť eh, postovať príliš rýchlo a zároveň, aby ehm, sme neochránili dobre napríklad naše eh, základné práva. Pokiaľ ide o šifrovanie, vieme, že šifrovanie je veľmi dôležité v mnohých oblastiach, takže naozaj sa zamýšľam, či už sú tu nejaké myšlienky, ako by sme mohli mať prístup k šifrovaným údajom bez toho, aby sme poškodili dôveru v e, systéme šifrovania. Môžete povedať, že takýto prístup budú mať len verejné orgány a vláda, no ale e, prepačte, keď, je tu nejak, keď sú tu nejaké dvere, tak tie dvere môžu využiť mnohí. Takže naozaj sa zamýšľam nad tým, či by sme nemali hľadať nejaké iné spôsoby získavania informácií, než teda uh, riešiť šifrované údaje. No a pokiaľ uh, teda ide o kybernetický priestor a voľby, ako zabezpečiť e, spravodlivé slobodné voľby, to je dôležitá téma. E, zvláštne, že o tomto diskutujeme z USA, pretože volebný e, systém v USA tu predstavuje obavy v tejto súvislosti. Umožňuje totiž občanom ísť voliť, alebo e, e, sú, môžu byť úplne držaní bokom e, bez práva zúčastniť sa volieb. Takže máme toto na pamäti, keď sa zaoberáme tým, čo sa deje v elektronickej oblasti a ako, aké sú tu snahy ľudí ovplyvňovať v kybernetickom priestore. Ďakujem pani Sipel, pani, teraz za Riniu, pani Infeld. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán minister, ďakujem, pán komisár. Začnem e, tým, e, že poviem, že dúfam, že ohlasne pani von der Leyen, táto komisia bude geopolitickou komisiou, znamená tiež, že Európska únia bude trošku e, asertívnejšia voči svojmu partnerovi za veľkou mlákou, pretože tu máme dlhú históriu Eh, silnej submisívnosti zo strany EÚ a eh, situácia v mnohých eh, témach to dokazuje. Napríklad v mojej obľúbenej téme PNR je zrejme, že dohoda z USA ani len vzdialene nesplňa štandardy ktoré nielen stanovuje ehm, európska legislatíva, ale aj čo požaduje Európsky súdny dvor. Každý to vidí, takže ja myslím, že je tu povinnosť pre Európsku komisiu, naozaj právna povinnosť ukončiť e, dohodu, ktorá jasne porušuje európsku legislatívu. A potom by som e, tu rada videla aj určité dôkazy. 17 e, rokov e, približne už počúvame, že dohoda o PNR z USA je zásadne dôležitá pre bezpečnosť, ale zatiaľ sme ešte nevedeli žiadne dôkazy tohto. No pokiaľ ide o výzvy výnimky, toto je naozaj ten najväčší štá, škandál USA. Tu jednoducho Eh, odmietajú uznať, eh, že tu ide o kompetenciu EÚ a pristupujú odlišne k našim eh, občanom a Európska komisia, ja viem, že vy ste len začali, ale vaši predchodcovia to jednoducho iba akceptovali. Takže zdá sa, že akceptujú, že je dôležitejšie byť priateľmi s Američanmi, než chrániť práva európskych občanov. A toto nie je otázka rokovania toho, že tieto krajiny majú urobiť nejaké úsilie. Ide tu o občanov EÚ a nie je to na Američanov e, stanovovať, aké práva e, e, tí tam majú. A komisia má právnu povinnosť prerušiť túto dohodu. Váš predchodca povedal v našom výbore, to neurobím, lebo to je politické. Dúfam, že táto komisia bude odlišná a že urobí to, čo je povinnosťou. A napokon k elektronickým dôkazom Eh, ja nerobím rada moju legislatívnu eh, prácu eh, iba vlastne s jednou rukou, tým, že jednu ruku mám zviazanú za, chrbt, za chrbtom priatelia a spojenci. Akí priatelia a spojenci vám budú hovoriť, musíte urobiť to, čo vám hovoríme my, inak vás obídeme a pôjdeme bilaterálnou cestou. Tuto by ma zaujímal nejaký právny e, názor. Ja som si istá, že tu ide o porušenie e, práva EÚ. Európska komisia by sa mala vyjadriť. E, budeme s vami diskutovať okamžite, čo budeme mať hotovú európsku smernicu my dospojeme k dohode iba, keď vlastne sa určite práce ukončia. Najprv musia byť jasné štandardy EÚ, až potom sa môže rokovať z USA. No a my sme súhlasili, že komisii pošleme e, e, list e, v súvislosti s zvýšením efektívnosti MLAT. Napriek tomu, že sme žiadali o tento list, myslím, že doteraz ešte nebolo doslaný, takže prosím, odošlite ho čo najrychlejšie, aby komisia mala na čo zareagovať. They, E, včera ten list ešte zaslaný nebol, takže ak bol zaslaný, ako hovorí predseda, tak to muselo byť veľmi nedávno. A teraz k zeleným, pán Pryor. Ďakujem. Pán komisár, musíme mať na zreteli, že Spojené štáty e, nechce, nechcú e, rovnaké, rovnakú ochranu ľudských práv ako v Európe využívajú to ako politiku e, e, masovej kontroly, e, majú tam politiku teroru, to zahrania mučenie, kruté zaobchádzanie, neposkytnutie spravodlivého súdneho procesu, ako aj uväznenie. Čiže tu je otázkou bezpečnosti skôr nespolupracovať so Spojenými štátmi, kde ľudské práva sú ohrozené. Na základe týchto zásadných rozdielností spolupráca so štátmi, ktoré nechránia, pra- e, nechránia ľudské práva ekvivalentným spôsobom, sa uskutočňuje len ekvivalentne kde v každom štádiu môžeme zabezpečiť, že ten postup e, nebude zahraňať porušovanie ľudských práv. Súhlasím, že pokiaľ ide o dohodu o PNR, tak e, tu dochádza k porušovaniu e, k stanovisku Európskeho súdneho dvora. Komisia na minulosti slúbila znovu vyrokovať túto dohodu, prerokovať túto dohodu, až vstúpi do platnosti dohoda s Kanadou. Mohli by ste, pán komisár, potvrdiť, že ešte stále platí toto prerokovanie a mohli by ste nám e, e, vysvetliť, e, ako sa k tomu chcete vrátiť. No a potom ešte k otázke šifrovania. Šifrovanie to predstavuje bezpečnosť, to znamená efektívne zašifrovanie a tým môžete mať efektívne alebo neefektívne zašifrovanie. Ak chcete prístup pre orgány presadzovania práva, tak môžete dať dať eh, ten istý prístup zadnými dvermi eh, hackerom a neoprávneným tretím štátom. Čiže eh, môžete mať, nemôžete mať právny prístup a vylúčiť ne, bezprávny prístup. To je celá otázka e, zašifrovania, aby sa zabezpečilo, že nikto, e, žiadna neoprávnená strana nemôže získať prístup. Preto prosím, e, nenadvezujte na e, e, e, vstup a zašifrované údaje. E, pokiaľ ide o e, e, aký, tam sa hovorí o presadzovanie práv, ale chýba mi tam ochrana práv. To by tam malo byť, predovšetkým čo sa týka spolupráce spojenými, so Spojenými štátmi a teším sa, myslím, že na našej misii, ktorá sa uskutoční do Washingtonu, sa bude diskutovať aj o, tej, aj o tejto otázke. Keďže mm, nevidím žiadnych e, kolegov, alebo možno prišli nejaké ešte neskôr, tak e, e, teda zase ma, pre, preskočíme na e, GUE. Ďakujem pani Ernst. Ernst. Chcem položiť na srdce komisii. Pán komisár, komisárka je strážkyňou našich zmluv, zmluv EÚ a nie zmluv Spojených štátov. To je malý rozdiel a prosím, rešpektujte to. Vždy sa to v posledných rokoch tak trošku zamienalo. a nemyslím to teraz samozrejme, že som trošku cynická, ale e, treba to takto povedať. Jednoducho e, je pravda, že e, e, e, e občania Spojených štátov nepodliehajú iným pravidlám ochrany údajom ako občania USA. Jednoducho ide o nižšie štandardy, aké máme my to nie je nič nové, to vieme. Vieme, že USA, mm, tam sa to upravuje v rámci ochrany spotrebiteľa, e, to nie je otázka, ale máme tu systematický problém, ktorým sa musíme zaoberať. Systémový problém, tak povediac. A môžem len povedať, Eh, musím eh, vás aj nás všetkých varovať, aby sme k tomu pristupovali kriticky a chránili naše zmluvy a ehm, chrániť naše údaje voči Spojeným štátom. Ak toto neurobíme, tak eh, potom pravdepodobne neviem, kde sme. US Privacy Shield, to bolo, to, to teda ehm, prešlo na napriek kritikám, ktoré zaznievali zo strany parlamentu a skutočnosti, že Európsky súdny dvor sa ešte k tomu musí vyjadriť, ale boli tu ešte aj e, vylepšenia, pokiaľ ide o Privacy Shield, ktoré boli navrhované. A mňa by zaujímalo, či napríklad pri káve e, tiež hrala rola hralo rolu Privacy Shield a či e, tu dôjde k nejakým zmenám, k nejakým vylepšeniam, a, o ktorých sa diskutovalo. E, PNR e, Kanada, dohoda o PNR so Spojenými štátmi, tak vieme veľmi dobre, že je to ešte horšie ako táto dohoda s Kanadou. Čiže samozrejme boli urobené zmeny, tiež by ma zaujímalo, aké dopady to má vôbec o tom nechcete hovoriť, alebo akým spôsobom by sa tu malo postupovať. Čiže aj tu by sme rozhodne chceli vedieť e, nejak nejakú normu alebo lehotu, e, podľa akých e, predstav chcete postupovať. Elektronické dôkazy so Spojenými štátmi mm, e, podľa teda akýkoľvek, ak, akýmkoľvek druhom. Bilaterálne to je vtip. Samozrejme, tu môžem len potvrdiť, čo povedali kolegovia. To mi len vlasy dubkom vstávajú, ako ste to vy predniesli. Je to naozaj veľmi znepokojivé. To je pre mňa ešte znepokojivejšie E, pričom vaša úloha je, e, ešte raz zdôrazňujem, ochraňovať naše zmluvy. E, takže pre oboch rečníkov, aj pre pána komisára by mal byť čas zareagovať. Takže naozaj ostatní rečníci maximálne minúta, budem hovoriť po anglicky. Ďakujem pánom ministrom za Eh, prítomnosť Chorvátsko, Cyprus, Rumunsko a ešte ďalšie sú zvyšní členovia EÚ, ktorí ešte eh, eh, nevyužívajú reciprocitu medzi EÚ a Spojenými štátmi americkými. Čiže vieme, že situácia, ktorá e, nie je rovnocená e, v týchto štátoch, pokiaľ ide o ostatné členské štáty EÚ, aj keď je jasné, že väčšina práce, e, pokiaľ ide o systém uľahčovania víz, sa týka členských štátov a členské štáty by mali postupovať efektívnejšie v reagovaní na E, požiadavky e, vlády Spojených štátov, aké sú opatrenia komisie, ako komisia podporí členské štáty EÚ, e, aby sa zaviedol systém uľahčovania víz a ako vidíte systém, pokiaľ ide o budúce odstraňovanie prekážok doteraz ešte sme neukončili proces. Eh, niektorí hovoria, že toto vôbec nepotrebujeme, jedine, že eh, že chceme úplne zmeniť situáciu, ale keď máme eh, tento prístup, a to už bolo posudzované, keď americké spoločnosti mali obrovský prístup k údajom z mm, Európskej únie, Eh, na základe vlastných spravodajských agentúr, tak ja si kladiem otázku, prečo vy hovoríte, že musíme toto ukončiť eh, tak rýchlo, ako to bude možné. Je to len spôsob, aby ste zadnými dvermi eh, dostali medzinárodné škodlivé štandardy. Ehm, je to obrovský eh, a naozaj veľmi nebezpečný precedens eh, voči nám. Dobre, teraz ešte máme niekoľko minút, mm, aby ste zareagovali na eh, to, čo bolo povedané. Najprv nech sa páči pán vicepremiér Božinovič. Ďakujem, ja sa pokúsim zareagovať alebo teda zoskupiť oblasti do určitých skupín, pretože tu zazneli otázky ktoré môžu byť zoskupované, zoskupené. Napríklad niektorí z vás ste spomenuli e, dohodu PNR medzi EÚ a Kanadou. E, takže táto téma nebola diskutovaná na zasadnutí. E, centrom diskusie bolo, ako zlepšiť dohodu o PNR medzi EÚ a USA, ktorá, ako viete, e, nedávno bola automaticky predlžená na obdobie ďalších 7 rokov. Konkrétne obidve strany spomenuli dovoz e, a spoločné posúdenie fungovania e, dohody PNR pre akákoľvek detaily tu komisia určite e, je schopná poskytnúť lepšie informácie. Čo, čo sa týka e, e, vízovej reciprocity, no a tu hovorím v mene predsedníctva, ako aj v mene vlastnej krajiny. Samozrejme, absolútne súhlasím, ale musím pripustiť, že Eh, pán komisár, ako aj predsedníctvo, eh, tak eh, jasne chceme povedať, že pozícia EÚ k tejto otázke je, že Spojené štáty musia umožniť bezvízový vstup do Spojených štátov pre všetkých občanov USA, teda EÚ ako opatrenie reciprocity. Mm, USA je jediná krajina na svete, ktorej občania majú bezvízový prístup e, e, do Európskej únie, ale neposkytuje ten istý prístup voči občanom EÚ. E, potom, pokiaľ ide o benchmarky programu uľahčenia víz, tzv. trojsprávnový dialog, aby, teda ide o to, aby tento docielil konkrétne pokroky prístup e, Polska e, k systému uľahčenia víz je dobrý signál, ale určite to nestačí a predsedníctvo spoločne s komisiou bude e, ďalej poukazovať na tento bod na budúcich zasadnutiach s našimi protiažkami zo Spojených štátov. Elektronické dôkazy. Už viackrát sa hovorilo o potrebe efektívnejšieho nástroja, ktorý umožní priamy prístup pre e, policajné a e, súdne orgány pre e, vydanie elektronických dôkazov. To je to, čo priviedlo radu k schváleniu otvorenia rokovaní mm, o dohode medzi EÚ a USA o cezhraničnom prístupe k elektronickým dôkazom. Komisia je hlavným negociátorom. Možno komisia by chcela poskytnúť e, niektoré informácie o pokroku rokovaní, ale jedna vec je istá. E, finálna dohoda medzi EU a USA bude musieť byť kompatibilná tak e, s legislatívou o elektronických dôkazoch EÚ, eh, e ktorá je momentálne eh, predmetom eh, skúmania, ako aj americkým tzv. Cloud Actom. Pôjde tu o vzájomnú právnu pomoc a zastrašujúcu dohodu o ochrane údajov. Ak mi dovolíte, <clears throat> ministerské zasadnutie nedocielilo žiadnu dohodu o otázke zašifrovania bola to vynikajúca príležitosť pre diskusiu na, o, a, a, na obidvoch stranách o tejto, o tejto problematickej otázke, ale mm, a, sú potrebné medzinárodné opatrenia, ak chceme e, rozvíjať pomoc, čo sa týka e, legálneho prístupu pre e, príslušné orgány k, digitálnym, k digitálnym dôkazom. Myslím, že ešte boli spomenutí zahraniční bojovníci. To je prebiehajúca spolupráca medzi EÚ a USA v tejto súvislosti. Na tomto zasadnutí e, obidve strany diskutovali o tom, ako zlepšiť spoluprácu, predovšetkým spoluprácu medzi relevantnými agentúrami a akým spôsobom zlepšiť uh, uh, uh, Eh, aby eh, Európska únia a agentúry mali lepší prístup eh, k údajom. Ďakujem. V mene výboru LIBE sa uskutoční v Zagrebe štvrtok, piatok zasadnutie ministrov vnútra ale takisto si vypočujeme od pána Boginoviča ešte viac, keďže on e, zastupuje predsedníctvo v rámci jeho portfólia. E, myslím, že 27. januára e, na výbore LIBE. Ďalšie zasadnutie EU-USA sa tiež uskutoční v Chorvátsku, pravdepodobne v Dubrovniku. Ďakujem a ešte než ukončím e, dopoludnejšie zasadnutie, chcem povedať, že e, sa uskutoční zasadnutie koordinátorov a potom popoludní budeme pokračovať v práci. Nech sa páči, máte slovo. Chcem e, zopakovať, čo povedal pán vicepremiér zahraniční bojovníci, chceli sme si viac vymieňať spolupráce s Europolom. Bola to veľmi jasná požiadavka Europolu, ale chcem povedať, že je veľmi užitočné e, viesť dialog dvakrát do roka, kedy Spojené štáty e, a my budeme diskutovať o ochrane údajov. E, predchádzajúca komisia sa snažila presvedčiť našich partnerov, že tu treba napredovať a možno, že sme tu videli návrh predchádzajúci v Kalifornii, aby sme sa pohli dopredu. Čiže je dobre pokúsiť sa e, tu e, zvýšiť vplyv a čo sa týka elektronických dôkazov, 2. oktobra v Lani sme viedli diskusiu so Spojenými štátmi na túto tému, ale nechceme e, uzatvárať nič ešte predtým, než sa uzavrie diskusia o internej roli Európskej únie Ja som začal, eh, aby, teda, ja som navrhol, aby sa viedla interná diskusia o tom, ale um, očakávame stanovisko um, analytika z Európskeho súdneho dvora. Potom k ďalším bodom. Dohoda PNR. Komisia pripravuje uh, hodnotiacu správu. Hodnotiaca správa by mohla byť prijatá uh, v apríli tohto roka. Hodnotiaca správa bude pokrývať mm, uplatnenie e, dohôd 2012 a súčasnosť. Takže e, posudzovala sa tu operatívna pridaná hodnota e, no a efektívnosť a nevyhnutnosť a proporcionalita. Takisto sa urobila snímka, pokiaľ ide o hodnotenie relevantného eh, právneho práca a eh, judikatúry eh, všetkých strán. Nejde tu o to, aby sa nahradzal nový revizný proces, pokiaľ ide o ciele. Ten tým mm, zohľadňuje spôsoby transferu. Takže išlo tu o to, aby sa dosiahli ciele hodnotenia. Potom e, úplne chápem e, rozličné pripomienky, pokiaľ ide o šifrovanie. Je to zložitá otázka a je to dôvod, prečo e, teda v tom, o tom diskutujeme. Snažil som sa lepšie pochopiť, aké sú zámery v rámci diskusie v Spojených štátoch, ale chcem teraz vysvetliť situáciu z našej strany, keďže Európska rada uznala zvýšené využívanie e, zašifrovaných údajov e, zločincami, tak nepríjmeme žiadne opatrenie, ktoré by e, skomplikovali otázku šifrovania. No, v pokrokovej správe implementácia, ktorá momentálne prebieha. Komisia je otvorená zamerať sa na ďalšie riešenia. Komercia je presvedčená, že zavádzenie systematických e, zadných dvor, dvier do zariadení e, spôsobuje e, zoslabovanie bezpečnosti a komisia posudzuje riešenia, ktoré umožňujú e, právoplatný prístup e, orgánov presadzovania práva. Takže dôležitosť e, silného zašifrovania ako úlohy hlavného, ako hlavnej úlohy vytvorenia digitálneho trhu a ochrany údajov občanov. Takže žiadajú sa riešenia tohto problému a to e, e, napomáhať e, orgánom presadzovania práva, aby šifrovali údaje vo svojom boji proti závažnej a organizovanej zločinnosti. Komisia si uvedomuje citlivosť tejto otázky a ostaneme otvorení preskúmaniu riešení, ktoré sú proporcionálne, odôvodnené a nie sú v rozpore so základnými právami ďalej. E, komisia je presvedčená, že akékoľvek riešenie musí byť zaramcované do e, mechanizmu riadenia na základe e, zacieleného boja proti medzinárodnému organizovanému zločinu. Potom, pokiaľ ide o uľahčenie víz, Eh, viem alebo poznám eh, stanovisko parlamentu, eh, vidno, že pokrok smerom ku kompletnej vízovej reciprocity môže byť dosiahnutý na základe mm, diplomatických úsilí. V novembri 2019 Polsko bolo zaradené do programu uľahčených, uľahčených víz, uľahčenia víz, takže myslím si, že diplomatické diskusie sú spôsob, akým by sa malo napredovať. Na oboch stranách zvyšujeme úsilia eh, a pripomínať členským štátom, aby e, plnili požiadavky e, programu uľahčovania víz. Spojené štáty e, štyrom členským štátom poskytuje praktické usmernenia a opatrení smerom k splneniu um, požiadaviek. Príjmeme teda e, e, zvyšné členské štáty do programu, ako náhle splnia požiadavky Spojených štátov Berieme na vedomie prerušenie všetkých vonkajších vzťahoch. Naše stanovisko je naďalej také, že e, by sme mohli prijať delegovaný akt, keby to viedlo k pokroku. Avšak e, e, prijatie tohto by celú situáciu ešte stiažilo. Vieme, že naše úsilia privedú eh, aj zvyšné štyri členské štáty do programu eh, uľahčania víz. Ďakujeme eh, obom rečníkom za to, že ste nám poskytli informácie. Aj komisár Reinders, aj vy, pán vicepremier, ste nám vždy k dispozícii, aby ste poskytli vysvetlenia, ako je len pre vás možné pokiaľ to len vydrží eh, eh, výbor Libe až do poslednej sekundy. Eh, takže budeme pokračovať v našej práci o 15. hodine dnes popoludní. Dovidenia. It's 15, 15 pardon, pokračujeme 15.15, pretože ešte predtým je zasadnutie koordinátorov. Uvidíme sa.